So, uh, good afternoon. We continue our meeting from this morning. Budeme pokračovať v našom zasadnutí z dopoludnia v inej miestnosti. Skôr než začneme vypočutie, začnem eh, pri, prijatím programu na dnes a na zajtra. Navrhujete niečo na ten, k tomuto programu? Ak nie, tak program je prijatý a Poprosila by som kolegov e, o schválenie zápisnice z 8. mája, z 21. mája. Aj tieto zápisnice boli schválené, takže teraz sa dostávam k svojim oznámeniam. E, paralelne s našim zasadnutím delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou e, zasada, koná sa medziparlamentné Ehm, zasadnutie, ale eh, predseda eh, skupiny eh, druhá sa takisto zúčastňuje tohto stretnutia. Ja som nemohla z dôvodu predsedníctva na tejto skupine. Okrem toho zasadá ďalšia skupina, to je skupina pre podporu demokracie a volieb. To je paralelné stretnutie. Predseda skupiny e, výboru druhá nebol, však um, there. So... E, ne, sa nezúčast, nezúčastnila, ale myslím si, že ale to bolo predtým, ale teraz pán Kasak tu je a bude mi pomôcť, schopný pomôcť pri predsedníctve tejto skupiny. Uh, E, skutočne je neuspokojivé, že sa zároveň koná toľko stretnutí výborov a ďalších stretnutí. Je veľmi ťažké potom pre poslancov, aby sa ich zúčastňovali a čím sú aktívnejší, tým je to pre nich ťažšie. Takže e, bolo by treba sa nad tým zamyslieť, pretože podobné hlasy zazneli aj z iných výborov. A teraz, pokiaľ ide o naliehavé udalosti, udalosti minulý týždeň v Štrasburgu sme prijali naliehavú rezolúciu týkajúcu sa násilia proti um, lesbám a uh, ďalším uh, skupinám v afrických krajinách. Odsúd, bola, bola, bolo odsudené toto násilie a bolo, boli odsudené také prejavy násilia, ako je kolektívne znásilňovanie. Uh, Takisto e, boli, bolo vyzvaných 76 krajín na svete, kde je homosexualita e, nezákonná, ako aj ďalšie krajiny v Afrike, aby bola e, homosexualita dekriminalizovaná. Ďalšie uznesenie odsudilo čínske orgány, ktoré prinútili ženu v 7 mesiaci tehotenstva na násilné prerušenie. Takisto by som chcela upriamiť vašu pozornosť na inú otázku, ktorá súvisí s touto istou vecou, pretože e, pri jej prípad e, bol uverejnený na internete a minulý týždeň Rada OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu o slobode prejavu na internete. Čína sa pokusila obmedziť prístup k internetu a teraz citujem, krajiny uznali otvorenú povahu internetu ako silu, ktorá vedie k pokroku a rozvoju. Takže verím, že v budúcnosti bude potrebné sa vrátiť k tomuto rozhodnutiu. Rady OSM pre ľudské práva. Takisto bolo to, to, toto uznesenie o nutených potratoch prišlo vo veľmi vhodnom čase, pretože niektoré e, think tanky e, odporúčili, aby sa Čína vzdala svojej politiky jedného dieťaťa a preto nielen my sa zameriavame na túto otázku, ale aj intelektuáli a predstaviteľi akademickej sféry v Číne o tom hovoria. Ďalej e, sa hovorilo o slobode prejavu v Bielorusku, predovšetko, predovšetkým v prípade Andreja Počukutka. E, to je skutočne veľmi nepríjemné, že niekedy e, je potrebné prijať takéto naliehavé uznesenia, ale práve e, dopoludnia, v deň, keď sme v Štrasburgu prijímali toto uznesenie, bol pán Počoguk e, prepustený z väzenia. A my sme však v našom uznesení napísali, že by mali byť všetky obvinenia proti nemu stiahnuté. Takisto e, osobitný spravdajca OSN pre Bielorusko e, E, sa k tomu vyjadrila. Myslím si, že to je veľmi e, dobre, že sa nám podarilo tohto e, spravodajcu pri, pozvať aj na zasadnutie nášho výboru. Okrem toho sa hovorilo aj o otázke západného a východného Jeruzalema a myslím si, že mnohí z našich kolegov sa zúčastnili na zostávanie uznesenia na túto tému. E, od posledného zasadnutia e, sa udiali aj ďalšie veci. Spolu s pánom Brokom sme sa zúčastnili na zasadnutí Rady Európy, e, na ktorom sme vyjadrili našu ochotu úzko spolupracovať a bola, tá, bola to súčasť nášho balíka ľudských práv. Aj v budúcnosti osobitný zástupca OS, OSN e, eh, e, eh, sa e, bude pozývaný a takisto komisár Rady Európy vyjadril e, obavy, či ich aktivity a naše aktivity v tejto oblasti si navzájom nekonkurujú, ale ja som ho ubezpečila, že naopak my sa tešíme na úzkú spoluprácu. E, otázka znela totiž tak, prečo Európsky parlament nemá žiadnu parlamentnú delegáciu pri rade Európy, pretože Európsky parlament má takúto delegáciu pri parlamentnom zhromaždení NATO. Ale nevedeli sme na to odpovedať, preto budeme musieť túto otázku riešiť e, v našom parlamente, prečo ani vo vzťahu k Rade, aj vo vzťahu k Rade Európy nemáme e, takúto delegáciu. Ďalej, e, sme hovorili s komisárom Bruchom, pokiaľ ide o slobodu, dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. E, v tejto súvislosti e, by som chcela citovať, že podľa neho je, nie je potrebné, aby sme do tejto obchodnej dohody s Vietnamom začlenili aj klauzulu o ľudských právach. My si naopak myslíme, že je to absolútne nevyhnutné a nemienime tu urobiť žiadnu výnimku. Ďalej tu máme oznámenie týkajúce sa Lady Ashtonovej a komisára Pibalksa, pokiaľ ide o Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva. E, tam by nemalo dôjsť k žiadnemu znižovaniu. A spolu s pani Andrekiene sme poslali list ruským orgánom, e, ktorý sa týka otázka pani Lašina, e, novinárky z Novej gazeta, ktorá bola obeťou brutálneho útoku. V liste od ruského veľvyslanectva nás informovali, že áno, že stal sa tento útok, ale bol motivovaný e, trestnými E, dôvodmi išlo o lúpežné prepadnutie a preto sme žiadali, aby sa riadne vyšetrilo, kto je za týmto útokom. Teraz by som chcela navrhnúť, aby sme napísali list e, úradom Mauritánii, pretože som dostala informácie, že predseda mimovládnej organizácie iniciatíva e, za e, a abolicionistické hnutie v Mauretánii, to je hnutie proti otrostvu v Mauretánii. Táto osoba bola zatknutá za to, že e, rozdávala e, letáky, v ktorých vyzývala proti e, otrodstvu. Takže mali by sme napísať list, aby tento e, pán nebol znova predmetom nejakých hrozieb. Ďalej som dostala informácie od našich komunikačných expertov, že e, existuje tzv. Youth Hub e, Európskeho parlamentu pre tých z vás, čo o tom nevedia. Už 5 dní funguje e, táto stránka, má e, spolupráce s rôznymi platformami a možno by ste si to mali overiť, pretože možno sa tam objaví aj to, čo ste vy robili v tomto parlamente. Takže toľko to, pokiaľ ide o oznámenia predsedajúcej. Som veľmi rada, že môžeme pristúpiť k vypočutiu týkajúcemu sa vplyvov zmeny klímy na ľudské práva. E, myslím si, že je novom, že tento rok to robíme spoločne s výborom pre ochranu životného prostredia, alebo pre životné prostredie, pardon, opravila sa pani predsednička. Keď sme o tom hovorili v, na rozšírenom predsedníctve, tak všetci koordinátori zo všetkých politických uh, skupín to veľmi uvítali, pretože viackrát sa tu vynorili otázky, ktoré sú prepojené s so životným prostredím, ako je napríklad očakávaný nárast prílevu utečencov v dôsledku klimatických zmien, ktoré ľudí nutia opúšťať ich domovy. A e, takto sú porušované ľudské práva domorodého obyvateľstva, pretože napríklad stávajú sa tam obrovské environmentálne projekty. Takže environmentálna legislatíva môže v krajine existovať, ale a môže byť dobrá, ale nehovorí sa o tom, akým spôsobom budú dotknuté práva a životy ľudí v týchto oblastiach. Preto existuje rad dôvodov, aby sme sa nad tým zamysleli spoločne s výborom pre životné prostredie, e, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Keď e, som to pripravovala, tak som e, preskúmala doterajšie dokumenty na túto tému deklarácia z RIA pred 20 rokmi bola skutočným milníkom a jej prvé články zdôrazňujú, že e, e, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, e, centrom pozornosti je ľudská bytosť. A pokiaľ ide o výsledky poslednej konferencie OSN Rio plus 20, tie výsledky neboli až také presvedčivé, ak som dobre informovaná. Nie som síce expert na životné prostredie, ale som si to pozerala z hľadiska ľudských práv a hovorí sa o tom, že je treba opätovne potvrdiť rešpektovanie všetkých ľudských práv, vrátanie práva na e, potraviny, ktoré je nevyhnutné pre akýkoľvek rozvoj. Takisto by som chcela úvodom citovať e, rezolúciu z oktobra 2011. Je to rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva. Týka sa ľudských práv a klimatických zmien a vyjadrujú sa v nej obavy, že klimatické zmeny majú ďaleko siahle a okamžité dôsledky na život komunít na celom svete. preto, hoci poprvýkrát sa zaoberáme touto témou na e, zasadnutí Európskeho parlamentu. Hovorí sa o nej na mnohých ďalších pohorách a ja som e, napríklad vyhľadávala také témy, ako, je, ako sú predikcie týkajúce sa počtu klimatických utečencov v budúcnosti. O tom veľa nevieme, ale z toho, čo som si prečítala, je jasné, že my už na politickej úrovni dosť zaostávame a je potrebné, aby sme boli pripravení na takýto vývoj. A ďalej, e, buď, mojim spolupredsedujúcim bude dnes e, pán Matias Grotes, výboru pre životné prostredie. Eh, a, eh, ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, prejdem na Nemčino. Ďakujem za slovo. Asi sa všetci zhodneme na tom, že e, táto e, téma e, si zasluhuje našu spoločnú pozornosť. Musíme rozbehnúť kroky tento, týmto smerom. Som presvedčený o tom, že v najbližších rokoch, v najbližších desaťročiach tá, tieto témy, ľudské práva a klimatická zmena sú to témy, ktoré budú zohrávať rozhodujúcu úlohu a to aj v zahraničnej politike EÚ. A podľa mňa práve týmto zo mojej strany a zo strany nášho výboru je potrebné e, dať e, dokopy práve e, tieto dve oblasti. A výsledky v Riu, v Riu, Rio plus 20 to potvrdili. Mnohí tvrdia, že to je konferencia o životnom prostredí, ale veď hovorila o trvalo udržateľnom rozvoji a veľmi silným prvkom trvalo udržateľného rozvoja sú sociálne prvky. A to si treba uvedomiť, preto som veľmi rád, že dnes máme príležitosť na to, aby sme aby sme sa zúčastnili e, spoločného, spoločného zasadnutia dvoch výborov. E, dnes štantorujeme e, úplnú novinku, je to veľmi, veľmi dôležitý milník v procesoch EP. Do budúcnosti do budúcnosti európska zahraničná politika sú tu zástupcovia EEAS, Vieme, že Európa by do budúcnosti eh, by eh, mala rozvinúť eh, európsku zahraničnú politiku so silnou akcentáciou životného prostredia a samozrejme aj s dopadom na sociálne aspekty. Minulý týždeň som mal možnosť zúčastniť sa ministerského stretnutia v rámci zahájenia cyperského predsedníctva. Cyperčania sa chcú venovať politike v oblasti vôd, vodného hospodárstva. Cieľ je to zabezpečiť každému prístup k vode v dostatočnom objeme a kvalite. Nesmieme obmedziť svoje videnie len na Európu. Musíme skutočne vnímať veci globálne, pretože tak je to, takáto je klimatická politika a treba sa zamyslieť nad vodou, nad e, dostupnosťou, či po objemovej stránke, kvalitatívnej stránke. Preto som veľmi povďačný za to, čo rozbehlo alebo čo má v úmysle rozbehnúť cyperské predsedníctve. E, skutočne treba mať aj finančné prostriedky na účinný boj proti klimatickým zmenám. Každý piate, každé piate euro v, budúce, v budúcom finančnom výhľade sa má použiť na boj proti klimatickým zmenám sú regióny na svete, ktorí nemajú takéto finančné zdroje k dispozícii a to môže poviesť k zásadným problémom na, na jednom, a to na, konkrétne na jednom kontinente. Je to Afrika. Tá, Afrika je kontinentom, ktorý najmenšou mierou prispela ku klimatickej zmene, ale zároveň je to kontinent, ktorý bude najviac postihnutý klimatickými zmenami. Preto je nevyhnutné koncipovať stratégiu v tejto oblasti a tomu má slúžiť dnešné vypočutie a ako som už naznačil, ja nie som e, expertom na zahraničnú politiku ani na e, otázku ľudských práv, ale chápem, že ide o tému, ktorú dnes prierezame pre, preberáme, ktorá je prierezová, ktorá je horizontálna, ktorá pokrýva e, všetky pertinentné oblasti ak chceme e, konať v zmysle konferencie COP18 a ďalej. A skutočne nemožno sa obmedzovať len na e, otázku klimatickú alebo na sektor z energetiky. Do, to, e, to, to všetko do, do toho širokého súdka spadajú témy ako sociálna politika, ľudské práva a tak ďalej. Preto je veľmi dôležité diskutovať o týchto závažných otázkach s expertmi, ale e, týmto ukončím svoj e, predslov a, a e, pustíme sa do diskusie predsedajúcami slova. Vy ste naznačili, že do budúcnosti by sme sa mali venovať sklbeniu zahraničnej politiky, ľudských práv, environmentálnej politiky neviem v parlamente, ktorý je gestčný výbor, ale existuje správo, správa zameraná na právo k čistej vode a, e, a sanitárnym zariadeniam. a k, tej, k, tejto správe, k tejto správe a téme sa e, má koncipovať za náš výbor pre ľudské práva stanovisko. No a teraz e, by som rada privítala vynikajúci panel expertov, ktorí sa zaoberajú touto spoločnou témou ľudské práva a klimatické zmeny a pred mesiacom padlo rozhodnutie zadať vypracovanie štúdie a k dispozícii e, máme e, výstupy tejto štúdie. Máme tu e, pani Kristel Cornil, ktorá je z univerzity v Paríži a, má, a, má, a máme, tu, máme tu aj pani Anne-Sophie Tabau, aj ona je profesorkou pre verejné, verejné právo na Parískej univerzite. Obe dámy po mojej po mojej ľavej pravej strane robili na tejto štúdii e, aké sú možnosti EÚ e, v oblasti ľudských práv a klimatických zmien. Potom tu máme pána, pána Šutera, ktorý je e, za OSN keď sme mali stretnutie e, so zástupcami hesla zelenej rodiny, keď sme hovorili o zmenách e, v agrárnej politiky, stalo sa nám, že Zdalo sa nám mať veľmi vhodné niekoho priamo z OSN. Máme tu výhodu, že ste Belgičanom, takže nemusíme my ísť do New Yorku, ale máme vás tu. Potom tu máme Magdu Stokievič, ktorá zastupuje priateľov uh, zeme, za Európu. E, vy budete hovoriť o e, klimatickej spravodlivosti a o tých ľudských e, faktoroch klimatických zmien. Potom tu máme Steva Trenta, ktorý je za nadáciu environmentálnej spravodlivosti. On bude hovoriť o dopadoch klimatických zmienách na pôvodné obyvateľstvo Um, rôznych kútov sveta. Ešte raz teda pripomínam, že v, istom, v istej chvíli budem musieť opustiť sálu kvôli tomu druhému zasadnutiu a, uh, budem zastúpená v medzičase. Teraz dám slovo dvom autorkám štúdie, takže vy sedíte v, v publiku, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budeme hovoriť o prepojení medzi ľudskými právami a klimatickými zmenami, ako aj politickými možnosťami pre Európsku úniu. Zastupujeme výskumníkov e, z piatich univerzít z Francúzska, Nemecka a Belgická. Máme rôzne špecializácie, týkajú sa, dajme tomu, environmentálneho práva, e, verejného práva, súkromného práva a ďalšie oblasti. Máte Máte pred sebou e, taký náčrt e, tejto štúdie. Má 5 častí. V prvej časti ide o, o prepojenie medzi ľudskými právami a klimatickými zmenami. Ďalej e, sa hovorí o práci medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií. Ďalej sa hovorí o začlenení ľudských práv do rôznych medzinárodných rokovaní o klíme, ako aj do európskej vonkajšej politiky. Ďalej sa hovorí o analýze začlenenia týchto ľudských práv do európskej politiky rozvoja aj v vzťahu k migrácii. E, ďalej e, vonkajšia a vnútorná politika Európskej únie takisto sa musí prispôsobiť e, klimatickým zmenám aj vo vzťahu k ľudským právam a ďalej sa zameriavame na, na environmentálnu demokraciu ako aj na účasť a právo na informáciu informácie. V prvej časti, ktorá sa týka e, tohto prepojenia medzi ľudskými právami a klimatickými zmenami, sa domnievame, že Európsky parlament by mal byť lídrom tejto oblasti a mal by vypracovať uznesenie e, s veľmi ambiciozným cieľom. E, predovšetkým by bolo potrebné otvoriť dialog medzi Eh, príslušnými stranami. Eh, myslíme si, že pre všetkým by to mali byť, mali byť eh, zainteresované generálne riaditeľstva Európskej komisie, DEVKO a tak ďalej. Takisto sme chceli identifikovať kategórie všeobecnej populácie v rámci EÚ, na ktoré majú klimatické zmeny osobitný dosah. Táto ehm, činnosť sa robí napríklad e, aj v súvislosti s existujúcimi rámcovými programami. Pokiaľ ide o metodológiu, e, chceli by sme nájsť metodológiu na meranie vplyvu e, klimatických zmien na ľudské práva. A napokon Únia by mohla iniciovať úvahy o zlučiteľnosti jednotlivých politík a e, malo by sa to robiť v súčinnosti s Radou Európy a e, Takisto e, hlavným cieľom by malo byť to prepojenie ľudských práv a environmentálnych a klimatických zmien. Ehm, medzinárodné rokovania týkajúce sa klímy sú už dobre rozbehnuté a my si myslíme, že by bolo potrebné posilniť aj diplomatický zbor Európskej únie, ktorý by tomu venoval pozornosť. Takisto je potrebné vyvíjať diplomatické aktivity na všetkých aktivitách, nielen na e, nadnárodnej úrovni, ale aj na dvojstrannej úrovni, e, pretože v niektorých krajinách má otázka klimatických zmien osobitný význam. Takisto Takisto treba identifikovať dotknuté e, skupiny e, populácie a treba posilniť úlohu vedy e, pri chápaní vplyvu klimatických zmien na ľudské práva. Takisto treba túto problematiku začleniť aj do budúcich etáp medzinárodných rokovaní. Treba začať pracovať na technickej a logistickej podpore v prospech rozvojových krajín. V pokiaľ ide o vonkajšiu politiku a e, jej vzťah e, ku klíme a ľudským právam, Únia by mohla túto problematiku klimatických zmien začleniť do mandátu nového osobitného zástupcu pre ľudské práva. Únia by mohla prehodnotiť aj úlohu a kompetencie jednotlivých aktérov európskej diplomatície, E, zastupujúcich Európsku úniu, ale mali by sem patriť aj tí, e, aj komisia a zastupcovia e, reprezentujúci Európsku úniu vonok. je potrebné navrhnúť globálnu a horizontálnu odpoveď na klimatické problémy a environmentálne problémy. Pokiaľ ide o ľudskoprávnu politiku v tretích krajinách, aj tu e, vstupujú e, klimatické zmeny, ale bolo by vhodné to riešiť, keby sa do dohovod s tretimi krajinami začlenila doložka o ľudských právach. A pokiaľ ide o mandát Európskej agentúry pre ľudské práva, tak takisto vplyv e, klimatických zmien treba zaradiť medzi ciele a medzi a do problematiky e, boja proti diskriminácii. Náš tým navrhuje, aby sa predovšetkým mobilizovala verejná mienka, aby sa mobilizovali aj súkromné kruhy, medzinárodné organizácie, a aby sa um, všetky tieto zainteresované strany zapojili do uh, úvah a prípravy politiky. Takisto je potrebné posilniť súdržnosť európskej politiky v oblasti spolupráce. Či už ide o pomoc, ktorú členské štáty a EÚ poskytujú tretím krajinám, alebo pokiaľ ide o prispôsobenie sa výzvam uh, klimatických zmien v politike rozvoja. E, ľudské práva v európskej spolupráci e, predpokladajú posilnenie kapacít partnerských krajín a politiku, ktorá je zároveň transparentná a participatívna. A napokon bude nesporne e, potrebné, aby sme vytvorili mechanizmus skladania účtov a už teraz existuje v rámci Svetovej banky e, panel, e, ktorý sa zaoberá e, nadnárodnými spoločnosťami. Analýza začlenenia problematiky ľudských práv do politiky EÚ musí byť veľmi jasne deklarovaný. Niektoré organizácie už veľmi jasne to vyjadrili minulý rok v Oslo. Je potrebné, aby Európska únia bola lídrom v tejto oblasti, e, tak ako tomu bolo doteraz. E, musí sa takisto e, zapojiť do inštitucionálnej reštrukturalizácie pretože sa obávame, že nie vždy doteraz sa touto prácou zaoberali tie najrelevantnejšie inštitúcie. Musíme e, sa zaoberať aj otázkou e, migračných tokov. A tu generálne riaditeľstvo DEPCO musí zohrať e, rozhodujúcu úlohu. Európska politika znižovania emisí skleníkových plynov e, takisto musí prihliadať na ľudské práva. V tejto súvislosti sa domnievame, že e, skúmanie vplyvu by sa malo zameriavať aj na kritéria, ktoré súvisia s vplyvom klimatických zmien na ľudské práva. A e, myslíme si totiž, že e, predávanie e, kvót, emisných kvót a, na, a dražba nie je to, čo by bolo v súlade so zájmami ľudských práv. Takisto je potrebné konštatovať, že tu musíme prihľadať aj na ceny jednotlivých služieb a na možnosť využívať e, pôžičky, ktoré e, favorizujú a uprednostňujú e, čisté technológie. Takisto je potrebné, aby sa zabezpečil účinný prístup k spravodlivosti pre jednotlivcov. Európska únia a jej členské štáty takisto musia prihliadať na potrebu právnej istoty, pri revízii príslušných politík. Pokiaľ ide o európsku politiku e, prispôsobovania sa, Európsky parlament by mal umožniť e, a podporiť prenos poznatkov v tejto oblasti a zabezpečiť e, um, intenzívnejšiu účasť zainteresovaných strán. E, takisto je potrebné, aby jednotlivé tieto strany e, vystupovali aktivnejšie. E, Musí sa vypracovať národné plány prispôsobovania sa a vstupovať do súkromno-verejných partnerstiev s cieľom urychliť investície do základných služieb. Napríklad treba motivovať vlastník, aby sa e, zameriavali na nízkouhlíkové technológie a takisto treba, aby sa tým zaoberali aj rôzne ďalšie organizácie. Pokiaľ ide o e, ďalšiu oblasť, e, na národnej aj miestnej úrovni je potrebné zosúľadiť aktivity s európskou úrovňou verejnosť e, musí mať možnosť e, získavať informácie a zapájať sa do e, environmentálnych činností. Údaje, ktoré majú členské štáty k dispozícii, by sa mali zhromaždiť v rámci nadnárodnej európskej platformy. Centralizácia rozhodnutí e, by takisto mala znamenať, že všetky tieto e, informácie budú posunuté smerom k európskej úrovni a že sa budú e, príjmať právne akty, ktoré budú napomáhať tejto činnosti a takisto treba zriadovať nezávislé komisie ktoré budú sledovať, e, či, sa do, či existuje súlad medzi vnútroštátnymi predpismi a európskou legislatívou. Viem, že sme už prekročili náš čas, ale ja by som chcela dodať len toľko, že naše štúdium ukázalo, že klimatická politika musí byť neprestajne posudzovaná z hľadiska vplyvu na ľudské práva a musí sa tým, musí sa tým zaoberať komisia, príslušné agentúry a spolupráca na tejto úrovni má zásadný význam, aby sa um, posunula ďalej uh, táto ochrana ľudských práv vo vzťahu ku klimatickým zmenám. Takisto uh, sem vstupujú uh, práva na trvalo udržateľnú energiu a Eh, mechanizmus pre eh, skladanie účtov. Tento má zásadný význam eh, z hľadiska prevencie škôd, poškodzovania životného prostredia. Transparentnosť a rovnoprávnosť európskych politík je potrebná na to, aby sa politika zameriavala na trvalo udržiteľný rozvoj v prospech všetkých. Musí sa tak robiť participatívnym spôsobom prostredníctvom zriadovania nových štruktúr. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne vám obom a za celému vášmu týmu vlastne za vypracovanie štúdie a za detailnú prezentáciu toho, čo by sa dalo robiť lepšie. A keď ja hovorím my, tak myslím samozrejme nás v parlamente, ale vidím tu aj zastupcov SVČ a kolegov. No a vidím, že vy ste si tiež toto pozorne zapamätali, no a my si vypočujeme neskôr, čo už v týchto veciach robíte. Dobre. Takže myslím, že najskôr si vypočujeme všetky prezentácie. Pán De Schutter, eh, osobitný eh, spravodajca OSN pre právo na potraviny. Nech sa páči. Ďakujem, predsednička. Ďakujem samozrejme aj kolegom za ich prezentáciu. Dovolte mi na úvod povedať a pripomenúť, aké budú dopady klimatických zmien na ľudský život v nadchádzajúcich rokoch. Detailne sa to už opísalo v niekoľkých štúdiách, vrátane štúdie e, kancelárie Vysokého komisára pre ľudské práva, ktorá bola prezentovaná v roku 2009. A výsledky sú skutočne hrozivé. Klimatické zmeny budú mať vplyv na právo na život a zdravie. Bude to viesť k predčasným úmrtiam, kvôli horúčavám, búrkam, extrémnemu počasiu, čo je všetko prepojené so zmenami teploty povrchu Zeme medzi rokmi 2000 a 2009 a 260 miliónov ľudí trpelo kvôli klimatickým zmenám a 90% z nich bolo v rozvojových krajinách, vo všetkých krajinách eh, srdcovo-cievné a choroby dýchacích ciest eh, sa budú zvyšovať kvôli nedostatku ozónu nad mestami a to bude platiť hlavne pre rozvinuté krajiny. Právo na potraviny bude veľmi postihnuté no a z krátkodobého hľadiska možno eh, budú budú, sa zvýšia výnosy v polnohospodárstve, ale z dlhodobého hľadiska vo všetkých regiónoch produktivita polnohospodárstva bude klesať. No a do roku 2080 z globálneho hľadiska polnohospodárska produktivita klesne o 6 až 7 len kvôli zmenám teploty. A svetová populácia bude dovtedy možno 10,8 miliardy ľudí, o tretinu viac ako dnes a kvôli klimatickým zmenám budeme produkovať menej mm, potravín. Ďalšia správa, ktorú sme prezentovali v roku 2007, sa odhaduje, že výnosy poklesnú o 50 v regiónoch subsahárskej Afriky, ktoré závisia od polnohospodárstva program OSN vo svojej správe o e, Human Development v roku 2006 hovorí o globálnych krízach a tvrdia, že 600 miliónov osôb e, bude v nadchádzajúcich rokoch podvýživených práve kvôli klimatickým zmenám a, a mali, mali polnohospodári, pôvodné obyvateľstvo, tí, ktorí závisia od prírodných zdrojov, budú najpostihnutejší. Rovnako bude, uh, sa zmení právo na vodu valné zhromaždenie OSN uznalo právo na vodu pred niekoľkými rokmi. O, uznal to príslušný výbor. No a toto právo bude ohrozené kvôli tomu, že v obrovských regiónoch v závislosti od ktoré závisia na ľadovcovej vode, tak obyvateľstvo bude mať čoraz ťažší prístup k vode a platí to pre deltu Mekongu, ako aj pre Bangladeš a západné Bengalsko a 400 miliónov ľudí len v tejto delte bude postihnutých e, zlým prístupom k vode. No a rovnako bude postihnuté právo na náležité bývanie v pobrežných oblastiach, kde e, býva e, väčšina obyvateľstva sveta, tak sa zvýši hladina morí, čoraz častejšie budú záplavy a búrky, čo bude zničujúce pre nízkopríjmové vrstvy. Môj kolega, o, spravodajca pre právo na bývanie bola na Malediva v roku 2008 a na 10. zasadnutí Rady pre ľudské práva prezentovala svoju správu, ktorá hovorila, že dopady klimatických zmien na zrýchlovanie e, nárastu, nárastu hladiny morí budú e, mať čoraz väčší e, dopad na bývanie obyvateľov Maledív. Je to krajina v podstate, ktorá v nadchádzajúcich rokoch sa ocitne pod hladinou oceánu. No a to sú reálne dopady klimatických zmien na ľudské práva. Nie je to nejaké, nie sú to nejaké teoretické záležitosti, keď sme, keď sme sa snažili zhodnotiť tom, ako zabrániť tomu, aby ľudské práva neboli ešte, ešte viacej postihnuté stratégiami na boj proti klimatickým zmenám. No a keď sa pozrieme na ľudské práva, a keď ich vnímame ako istý spôsob analýzy klimatických zmien, tak sa dá mnoho zlepšiť. Dá sa zlepšiť to, ako reagujeme na tieto výzvy. Poprvé, budeme sa musieť pýtať, kto bude najviac zasiahnutý a musíme sa sústrediť na adaptačné stratégie pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Po druhé, treba sa zamyslieť nad mechanizmami zodpovednosti, ako rozdeliť zodpovednosť medzi štátmi, ako ju premeniť na právne záväzné povinnosti. Niekedy odborníci alebo súdy, súdy majú rozhodovať o dopadoch klimatických zmien, avšak tento systém ešte nefunguje. Najznámejšia je petícia, ktorá bola predložená Výboru pre ľudské práva sankcií americkému, čo sa bolo to rozhodnuté v roku 2006, kedy populácia inuitov v arktických regiónov sa stiažovala, že emisie skleníkových plynov majú veľké dopady na ich životy. No a príslušný výbor musel rozhodnúť. No ja by som chcel hovoriť ani nie tak o úlohe súdov, ale o, viac o orgánoch pre ľudské práva, ktoré by nám mohli pomôcť a pochopiť, ako sa dajú riešiť klimatické zmeny. No a dovolte mi možno povedať niečo o troch hlavných úlohách, ktoré orgány pre ľudské práva alebo mechanizmy pre ľudské práva mohli v budúcnosti zohrávať na medzinárodnej úrovni, regionálnej úrovni, ale hlavne na národnej úrovni. Poprvé, myslím, že musíme zmeniť národné akčné plány pre ľudské práva, eh, pre klimatické zmeny z nejakých technokratických záležitostí eh, na nástroje participatívnej demokracie. Národné akčné plány musia po- pomôcť boji za ľudské práva, musia podporiť participáciu, zodpovednosť a nezávislý monitoring my musíme e, vypracovať viacročné stratégie, ktoré si stanovia jasné ciele, rozdelia medzi vlády zodpovednosť, e, vytvoria nezávislé monitorovacie mechanizmy, aby sa zaručilo, že sú, budú dosahované ciele a splnené podmienky, tak ako sa robí, ako e, to robí Komisia pre klimatické zmeny vo Veľkej Británii, vypracovanie takýchto stratégie s mechanizmami zodpovednosti a príslušnými orgánmi by prvom rade vytvorilo eh, riadne stimuly pre eh, trhových aktérov a tým podporilo hospodárskú konvergenciu. A to by znamenalo, eh, že by boli lepšie zosúladené s politickými cieľmi a vytvorili by stabilný rámec pre súkromný sektor, aby investovali do tých správnych technológií. A konferencia a štúdia konferencie z roku 2010 hovorila o investíciách do nízkouhlíkového hospodárstva a oni odhadli, že medzi rokmi 2010 až 2015 to bude stáť 214 miliárd amerických dolárov, aby sme sa dokázali transformovať na zelené hospodárstvo a trilióny dolárov to bude stáť do roku 2030, aby sme prešli na nízkouhlíkové hospodárstvo. To sú obrovské investície a my potrebujeme e, vytvoriť stabilný rámec viacročných stratégií, ktorý by bol e, záväzný pre vlády. Po druhé, stratégie musia mať mechanizmy zodpovednosti na to, aby dokázali zvyšovať tlak na vlády, aby zaistili, že dopady stratégií na ľudské práva budú rovnako zvažované. No a po tretie, tieto stratégie, pretože sa budú týkať mnohých sektorov, zaručia lepšiu koordináciu, konvergenciu medzi rôznymi oblastiami politiky, ktoré prispievajú ku klimatickým zmenám a k a k účinnosti alebo neúčinnosti našich politík. No a po tretie, je, nie, je, je nezmysel, aby sme hovorili o klimatických eh, politikách na jednom fóre a obchodných politikách na druhom. Všetci vieme, že eh, dopady obchodu na klimatické zmeny a na životné prostredie eh, je oveľa väčší ako je nejaký technologický, technologický dopad na napredovanie. Všetci vieme a tiež, že, že, že uhlíko, úniky uhlíka majú obrovské, obrovské dopady. E, obrovské percento skleníkových plynov sú vyplavné. E, nehovorí sa o nich v správach, ktoré vypracúva EÚ a Nikiotský protokol, pretože toto sú emisie, ktoré sú v našich e, importoch, keďže sme outsourcovali priemysel, ktorý znečisťuje a životné prostredie do krajín, ktoré nie sú zaviazané dodržiavať klimatické ciele. No a ďalšia vec. Teda prv, prvou vecou bolo vypracovať ten stabilný rámec a druhou vecou je umožniť lepšie zhodnotenie existujúcich stratégií na boj proti klimatickým zmenám, aby sme aby sme zaručili ich efektivitu. Uvediem jeden príklad z Európy. Európsky e, výbor pre sociálne práva e, zistil, že Grécko porušuje svoju, svoju povi, svoje povinnosti e, podľa článku 11 Európskej sociálnej charty. Právo na zdravie. Podľa správy jednej nadácie proti Grécku no a Európsky výbor pre sociálne práva zistil, že Grécko umožňuje ťažbu limitu s takým spôsobom, ktoré, ktorý znevýhodňuje alebo nejak poškodzuje spoločnosť. No a tým neplnia svoje záväzky vyplývajúceho z Kyotského protokolu. No a Európsky výbor pre sociálne práva hovorí, že Grécko nepredložilo jasný dôkaz o svojich záväzkoch o tom, že chcú zlepšiť situáciu v dohľadnom čase, alebo že majú stratégiu na zníženie eh, emisí skleníkových plynov. Agentúry pre ľudské práva eh, musia pripomínať vládam ich záväzky v znižovaní emisí skleníkových plynov. No a po tretie, som presvedčený o tom, že orgány pre ľudské práva, mechanizmy môžu zaručiť, že opatrenia, ktoré členské štáty prijali na boj proti klimatickým zmenám, e, budú dodržiavať povinnosti jednotlivých štátov v oblasti ľudských práv, tak doma ako aj v zahraničí. A teraz vidíme veľmi zaujímavé trendy, e, kde extrateritoriálne e, povinnosti pre ľudské práva sú kodifikované, no a to znamená presne to, čo článok 21 zmluvy Európskej únie stanovuje. Vieme, že existujú mnoho problémov e, súvisiace e, s mechanizmom čistého rozvoja podľa článku 12 e, dohovoru OSN o klimatických zmenách. No a to je jeden z hlavných zdrojov zaberania pôdy v rozvojových krajinách pre investorov, ktorí chcú benefity z dražieb, dražieb uhlíka, alebo predávania uhlíka. No a tiež vieme, že podľa cestovnej mapy, ktorá bola prijatá na 12. konferencii OSN FCCC, tak ten má aj mal obrovské dopady na pôvodné obyvateľstvo, ktoré závisí od prístupu k lesom. Keďže ten mechanizmus znamená, že obyvateľstvo bude vytlačené z trhu, bude izolované z trhu, ktorom, na ktorom závisí ich eh, život, no a ich práva nebudú uznávané, eh, pretože lesy sa stali veľmi dôležitým hospodárským, eh, hospodárskou vecou. No a preto potrebujeme lepší monitoring ľudských práv týchto politik, ktoré síce sa robia s dobrým úmyslom, ale nie vždy sa dobre aplikujú. No a na záver by som chcel povedať, že lepšie zapojenie orgánov pre ľudské práva môže zvýšiť príležitosti a šance, a ktoré máme na úspech pri tej transformácii, ktorú tak potrebujeme. A to zaistenie toho, že pokrok nebude podmienený dosahovaním dohôd na medzinárodnej úrovni. Nečakajme na tento posun. Situáciu treba zmeniť teraz, pretože to je právna povinnosť podľa dohod o ľudských právach, na ktorú pristúpili členské štáty. Mechanizmy a orgány pre ľudské práva nám môžu pomôcť a prekonať tú dilemu medzi skromnými reformnými návrhmi, ktoré aj medzi sebou nie sú úplne vhodné pre transformáciu na nízkouhlíkovú spoločnosť a revolučnými zmenami, ktoré by nám umožnili začať nový typ demokracie. No a toto je často prekažkou, lebo niektorí ľudia odsudzujú malé kroky ako nedostatočné na reálne zmeny, ktoré potrebujeme a ostatní, ostatní odsudzujú revolučné zmeny ako príliš odvážne. No a neviem, či ideme príliš rýchlo alebo príliš pomaly, treba prekonať rozdiely medzi malými malou, pomalou transformáciou až príliš rýchlo, treba získať, e, získať správny prístup participáciou a príslušnými politikami. A o tomto hovorí a to naznačuje aj OSN. Ďakujeme pekne. Pán Šuter za e, vašu vynikajúcu prednášku. Mne to pripomenulo, že čoskoro budeme mať strategický rámec OSN a myslím, že všetky vyjadrenia z dnešného dňa, aby sme mali postúpiť baronke Eštonovej, pretože potrebujeme potrebujeme aby životné prostredie, otázky klimatických zmen a ľudských práv boli vo všetkých politikách. A rovnako to musím povedať príslušným aktérom, komisárom, aby pochopili, že ich mandát je veľmi široký nie len klasické ľudské práva, ale aj hospodárske a sociálne práva. Dobre. No a slovo dávam teraz pani Stokieviča, riaditeľke nadácie Priatelia Európy v Európe. Ďakujem za pozvanie. Je pre mňa e, cťou mať príležitosť vás osloviť. Ak dovolíte niekoľko slov k e, organizácii Priatelia Zeme, Friends of the Earth International sme zastúpené v 74 štátoch, 76 eh, teda štátnych skupín, okolo 5000 miestnych skupín a máme aj európske zastúpenie tej medzinárodnej organizácie a máme asi 30 podskupín v rámci Európy. Podľa nášho názoru e, treba vnímať e, životné prostredie v kontexte trvalo udržateľného vývoja, čiže je to životné prostredie a ďalšie dva piliare, hospodársky a sociálny. E, čo je našim poslaním? Nie sme len typicky environmentálne zameranou organizáciou, venujeme pozornosť environmentálnej, ako aj sociálnej spravodlivosti Ďalej otázka ľudskej dôstojnosti dodržiavania ľudských práv. Našim cieľom je vytvoriť udržateľné e, e, komunity, ktoré e, majú ako základné piliere zmienené prvky. Máme aj určité skúsenosti aj v tej oblasti ľudských práv Jedna vec je zjavná vždy, keď sa zaoberáte environmentálnymi otázkami, predovšetkým také, ktoré sú kontroverzné, tak narazíte na e, prejavy porušovania ľudských práv a e, napokon je všetkým jasné, že e, musíte sa zaoberať dodržiavaním ľudským práv a chcete zvrátiť environmentálnu otázku. Ako to vyzerá s, prepo, prepojením, s prepojením ľudských práv a klimatických zmien. Budem citovať zo štokšlonskej deklarácie. Človek má základné právo na slobodu, spravodlivosť, e, spravodlivé podmienky života, rovnoprávnosť a to v životnom prostredí, ktoré má takú kvalitu, ktorému umožňuje dôstojný e, život a e, a človek musí e, sa veľmi zodpovedne stávať k ochrane, a k zlepšeniu životného prostredia pre súčasné aj budúce generácie. Čiže e, ľudské práva, environmentálne práva sú e, poprepletané a je zrejme, že toto už pochopili tvorcovia štokholmskej deklarácie. Klimatické zmeny predstavuje priame, nepriame implikácie s dopadom teda aj na, na človeka. Je to právo na potraviny, právo na vodu, právo na zdravie. Všetky tieto práva sú ohrozené e, zrychľujúcimi sa e, klimatickými zmenami. Klimatky, klimatické e, zmeny ohrozujú e, ľudské práva po celom svete. Ale zdá sa, že tými najzraniteľnejšími sú práve tí, ktorí sú najviac postihnutí klimatickými zmenami. Dokonca aj v Európe narazíme na príklady, kedy ľudské práva sú ohrozované z titulu klimatických zmien. Zvyš, e, zvýšené výskyty extrémnych poveternostných podmienok, živelných pohrom, zväčša dopodnatie dopad naj, zraniteľšie skupiny. Priatelia Zeme pred niekoľkými rokmi vydali publikáciu. E, myslím, že je to k dispozícii na našej webovej stránke a táto, táto publikácia e, e, je venovaná hlasom tých, vyjadreniu tých, ktorí sú dotknutí klimatickými zmenami od Austrálie cez Áziu, Honduras a potom vlastne na našu pologulu Klimatické zmeny e, majú priamy dopad prostredníctvom živelných pohrvom, dlhodobý dopad prostredníctvom zmien v prírodných zdrojoch, ktoré ľudia požívajú. Toto všetko má dopad na ľudí, na spoločenstva ľudí a často tí najviac postihnutí akoby e, nemohli to ovplyvniť, akoby ich hlas nebol vypočutý. Na medzinárodnej úrovni, dokonca často aj na národnej úrovni ďalší súbor dopadov súvisiacich s klimatickými zmenami sa týka, e, sa týka tých e, ľudí, ktorí sú ovplyvnení e, miestami, kde sa ťažia fosílne paliva. On the climate change because this is an enormous amount of greenhouse gas emissions coming there and a huge impact on the communities that are neighbors. E, v delte veľkých vôd alebo v blízkosti miesta ťažby. Bolo by e, dobre e, byť schopný ako si vyčísliť, vyhodnotiť environmentálne škodliviny, ktoré majú svoj pôvod práve v ťažbe fosílnych palív. Domnievame sa, že sú nevyhnutné aktivity, ktoré sklbia e, boj proti e, potieraniu ľudských, ľudských práv a klimatických zmenám. Mm, skutočne poznáme e, pojem akejsi environmentálnej chudoby. To znamená, e, že to súvisí veľmi často aj s e, aktivitami v rámci e, energetických politík. Naša britská skupina v roku 2011 poukázala na to, že 5,5 milióna domácností v Spojenom kráľovstve žije v tzv. palivovej chudobe. To znamená, že nemajú dosť paliva na to, aby si vykúrili A domnievame sa, že je tu úzke prepojenie medzi e, tým, aké sú, e, aká, je tá, aká je miera e, energetickej palivovej chudoby a výskytom závažných ochorení, predovšetkým dýchacieho ústrojenstva. Toto sú typické príklady problémov, ktoré sú riešiteľné na národnej úrovni, alebo tým, že európske existujúce politiky budú riadne uplatňované ale žiaľ je, je to zanedbané. V Európe máme súbor e, rôznych povinnosti vyplavujúce z existujúcich právnych aktov. Je dôležité, aby štáty zohľadnili všetky e, faktory, nedostatok participácie, nerovnoprávnosť, diskriminácia. Tieto sú faktory, ktoré treba vziať v úvahu, kedy, e, keď koncipujú politiky pri riešení prispôsobovania sa klimatickým zmenám. No a je jasné, že je potreba medzinárodnej podpory a spolupráci, aby sa riešila otázky nerovno, nerovnomerne rozloženej záťaže vyplývajúce z klimatických zmien. Je nevyhnutné eh, vziať do úvahy E, všetko to, čo je na prospech dodržiavania ľudských práv. Súhlasím s predrečníkmi, že nemôžeme čakať na výsledky medzinárodných vyjednávaní. Veď už s tým arzenálom e, legislatívy, čo máme dnes, dokážeme veľa urobiť v oblasti ľudských práv. Priatelia Zeme, e, apelujú v prospech klimatickej spravodlivosti. Fakt je ten, že tí najchudobnejší, tí, ktorí najmenej zodpovedajú za klimatické zmeny, sú tí, ktorí znášajú tie najhoršie dopady. A tuto sa objavujú také pojmy, pojmy ako je klimatický dlh, nadmerná spotreba na strane rozvinutých krajín v neprospech e, nerozvinutých Peru 0,4 ku globálnym skleníkovým plynom. A patrí k desiat, prvej desiatke krajín, ktoré budú ovplyvnené klimatickými zmenami e, e, jednoducho budú mať nezdravé životné prostredie, nebudú mať dostatok pitnej vody, e, budú menej schopní produkovať energiu vzhľadom na to, že sa bude slabovať objem e, vody v ich hlavných riekach a tu je energia vyrábaná v vodných elektrárniach. Čiže toto je celý rad prvkov, ktorý sa objavuje v koncentrovanie v krajine Peru, pričom ich príspevok e, k klimatickým zmenám, to je príspevok Peru, je minimálny a tie dopady sú obrovské. Je veľmi dôležité e, Eh, podporiť schopnosť odolávať eh, klimatickým zmenám. Preto priemyselne vyvinuté krajiny sú tie, ktoré musia znížiť spotrebu a znížiť svo, eh, svoje emisie klimatických plynov my by sme chceli dosiahnuť 40-percentné zníženie týchto emisí do roku 2020. To je podľa nás nevyhnutné a chceme úspešne napredovať. Čo sa týka e, ľudských práv e, e, v spojení s klimatickými zmenami, máme viacero požiadaviek. Chceli by sme mať nezávislého my, my apelujeme v prospech nezávislého experta a Rady OSN pre ľudské práva, ktorá by mala Chceme, aby skutočne presadzovali veci trošku iným spôsobom, aby bol upravený existujúci mandát aby mal kompetencie, ktoré sú specifické pre riešenie tejto otázky. Takisto eh, žiadame vytvorenie, eh, vytvorenie akéhosi eh, osobitého spravodajcu, ktorý by sa venoval tejto otázke. No a ak sa vrátime k otázke toho nezávislého experta OSN, tak žiadame od neho, aby presadzoval právo na zdravé životné prostredie a, a zabezpečenie globálneho e, globálneho uplatňovania desiatich dohovorov, medzi iným dohovoru z Arhusu. O, to bol, e, o takéto niečo e, sa pokusila aj konferencia v Riu, ale žiaľ zlyhala v naplnení tohto cieľa. Právo na zdravé životné prostredie a, a, a a vlastne týchto 10 princípov to je kľúčové. Európske členské štáty by sa mali postarať o to, aby mechanizmy a politiky vypracované na európskej národnej úrovni zohľadňujú od samého začiatku e, dimenziu ľudských práv e, v rámci klimatických zmien. A to z hľadiska národného aj medzinárodného toto by malo platiť prierezovo a malo by sa to prejednávať aj na, medzinárodných, aj na úrovni medzinárodných vyjednávaní práva pôvodného obyvateľstva by e, mali e, byť zohľadňované v súlade s UNDRIP. Takisto e, je potrebné zabezpečiť aj právnu ochranu tých ľudí, ktorí sú presidlovaní z, z dôvodov e, environmentálnych zmien, pretože ich ľudské pláva sú porušované. Ďalej je, je potrebné e, urychlenie uplatniť v praxi nedávno dohodnuté strategický rámec EÚ a akčný plán e, týkajúci sa ľudských práv a demokracie. Toto je teda ďalší prvkov, prvok ktorý by mohol zavážiť e, práve v tej oblasti e, porušovania ľudských práv v kontexte klimatických zmien. No a posledná priesvitka, e, to je taká priesvitka na zamyslenie. A toto je citácia pani Maria, Maria Tibon z ostrova Kiribati. Je to ostrovný, súostrovie v, v Tichom mori ale takáto otázka e, je na mieste pre všetkých. Citujem, e, e, viac ako 100 tisíc ľudí žije na ostrove Kiribati a my tam aj chceme zostať, nechceme sa odsťahovať, je to naša domovina a napokon, kam by sme aj mali ísť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Stokievič za eh, nesmierne zaujímavú prezentáciu. Veď ochrana ľudských práv v kontexte klimatických zmien je eh, skutočne eh, veľmi významná v rámci vašej prezentácie ste sa doskli ďalšieho dôležitého aspektu, o, tom chce, o ktorom chce pojednávať ďalší srečník. To sú klimatické zmieny na dopad klimatických zmien na ľudské práva pôvodného obyvateľstva. Pán Trent, Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán spolupredsedajúci. Chcel by som pozdraviť tento výbor a my plne podporujeme úsilie v tejto oblasti a ceníme si, že sa čoraz väčšmi hovorí o klimatických zmenách a o potrebe pozerať sa na ne cez prizmu ľudských práv. Chcel by som citovať Mary Robinsonovú, ktorá povedala, že nesmieme strácať zo zreteľa existujúce zásady ľudských práv v rokovaniach o klimatických zmenách. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že sú tu aj ďalšie záujmy, než sú len ekonomické záujmy. Myslím si, že to je pravda a e, to, čo povedala vtedy, platí aj dnes. Ja mám niekoľko veľmi jednoduchých odporúčaní ktoré by sme chceli predložiť Európskemu parlamentu, komisii a členským štátom. V prvom rade by som však chcel pripomenúť slova pána De Schutera, ktorý veľmi elegantným spôsobom vysvetlil niektoré kľúčové problémy, ktorým sme v súvislosti s klimatickými zmenami E, v súčasnosti vystavení a ktoré prenikajú celým životom našej spoločnosti. Netýka sa to len domorodých a zraniteľných komunít. Klimatické zmeny, e, o tom nemožno pochybať, pochybovať sa dejú, ale na svete existujú, klimatické, e, existujú domorodé populácie, kde majú klimatické zmeny okamžitý, okamžitý a silný dopad, napríklad pokiaľ ide o využívanie zdrojov a tak ďalej sú nútené úplne sa vysťahovať zo svojich domovov a strácajú možnosti svojej obživy. Ehm, myslím si, že všetci budeme svedkami toho, že bude dochádzať k migrácii. Už v roku 2010 38 miliónov ľudí sa stalo klimatickými utečencami ale predbežne nemáme žiadnu dohodnutú definíciu e, týchto ľudí definíciu ich práv, definíciu toho, kto sú a nerozumieme tomuto problému, s ktorým máme dočinenia, pretože eh, je potrebné, aby právnici určili právny rámec, aby sme mohli riešiť tento problém. Eh, myslím, že sa pozeráme na prázdny rok papiera. A hoci v tomto výbore sa e, konajú takéto diskusie, diskusie prebiehajú aj v iných inštitúciách, je nevyhnutné, aby sme lepšie pochopili, aby sme intenzívnejšie rokovali o tom, čo by sme chceli zmeniť. A kým sa nám nepodarí dosiahnuť dohodu a konsenzus medzi členskými štátmi a potom v medzinárodnom a globálnom meradle o tom, kto sú títo ľudia, prečo sa stávajú utečencami, tak dovtedy nebudeme schopní uplatňovať potrebné opatrenia, nástroje a kolektívnu voľu s cieľom pomôcť im. Toto je kľúčová vec. Myslím si, že všetci v tejto miestnosti počuli o dosahu klimatických zmien a poznajú mieru a povahu týchto zmien. Ehm, dokonca aj také spoločnosti ako je Exxon hovoria, áno, vidíme, že dochádza ku klimatickým zmenám, ktoré ovplyvňujú našu planetu. A, a vidíme, že aj my zanechávame takúto stopu. Teraz eh, by som chcel nadviazať na to, čo povedali eh, kolegovia. Ja by som chcel povedať ešte niekoľko ďalších vecí v súvislosti s tým, čo môže urobiť Európska únia v krátkodobom horizonte. V rámci tohto panelu máme osobitného spravodajcu OSN a myslím si, že môžeme e, túto úlohu takisto e, prevziať aj my a môžeme hovoriť o prepojení klimatických zmien a ľudských práv. Ja si myslím, že v rámci Európskej únie je potrebné podporiť takúto iniciatívu. Mal by byť vymenovaný osobitný spravodajca pre ľudské práva. My v rade budeme hovoriť o tejto problematike a budeme presadzovať vec domorodých populácií a ďalších zraniteľných osôb. Veľmi často sú tie odpovede aj otázky e, zrejme, ale je potrebné, aby boli zasadené do formálneho rámca. E, takisto som dnes počul iných členov panela, že hovorili o Európskej únii a jej e, službe pre vonkajšiu činnosť a o baronke Aštanovej. Ja si myslím, že túto Eh, aktivitu je možné replikovať aj v rámci tejto služby, že je možné, aby sa táto tematika stala eh, všeobecnou témou a aby sa podporovala diskusia o tejto téme. Takisto eh, vieme, čo sa stalo na Rio plus 20 Posledný výsledný dokument potvrdil dôležitosť rešpektu pre ľudské práva, ale e, Európska únia žiaľ e, a ospravedlňujem sa, že to musím povedať, e, nedosiahla nejaké výrazné zlepšenie existujúceho stavu. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že EÚ má zásadný význam pri poskytovaní medzinárodnej humanitárnej pomoci a pri podpore ľudských práv aj pri zlepšovaní spôsobov a prostriedkov obživy vo svete, ale vidíme, že prístupy, ktoré my e, uplatňujeme vo vzťahu k migrantom, nefungujú. Sú drahé, sú náročné, sú časovo náročné, ale zanechávajú nás len pocit únavy a neschopnosti riešiť tieto problémy. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v e, takých e, miestach, o akých sa tu hovorilo a mnohí z nás tam boli a videli to na vlastné oči, tak vidíme, čo to znamená. Sú to deti alebo ľudia, ktorí, boli, e, ktorí sa už narodili v táboroch. My tento problém neriešime a pritom rozmery tohto problému sú obrovské a keď si predstavíme, čo sa môže stať, pokiaľ ide o túto násilnú migráciu, predovšetkým v dôsledku klimatických zmien, myslím si, že máme povinnosť, aby sme začali vážnejšie a zásadnejšie riešiť to, čo budeme robiť v otázke práv osôb, ktoré sú nutené opustiť svoje domovy. E, tu by som chcel len zopakovať náš názor, že tým, že klimatické zmeny sú zasadené do kontextu ľudských práv, a do kontextu všetkých politík Európskej únii vo všetkých e, sektoroch, lebo vieme, že tu dochádza k značnej fragmentarizácii a skutočne nedáva zmysel, aby sa dnes hovorilo o danej problematike v jednom výbore, zajtra e, v druhom. Myslím si, že vďaka úsiliu tohto výboru a vďaka úsiliu parlamentu a komisie dokážete urobiť pomerne veľký pokrok v pomerne krátkom čase. Žiadna vec nie je príliš malá. Veľké veci sú príliš radikálne, ale musíme premostiť tieto dva póly a musíme e, smerovať k súdržnej tvorbe politiky, ktorá podporuje práva a e, blaho tých, e, ktorí môžu byť najväčšmi postihnutí klimatickými zmenami. Ďakujem. Ďakujem, pán Trent. Vaša výzva je pre nás skutočne veľmi dôležitá. E, toto úsilie musí byť koordinované e, a spojené aj s radikálnymi krokmi, strategickými opatreniami, ako aj podporou a pomocou pre tých, ktorí sú najzraniteľnejší klimatickými zmenami. Ľudia v rozvojových krajinách musia byť chránení pred vplyvom týchto procesov. Dámy a páni, týmto naši experti uzavreli svoje úvodné vystúpenia a teraz navrhujem, aby sme otvorili diskusiu. Ešte skôr by som však ako zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť chcel odovzdať slovo pánovi Tobiasovi Kingovi, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem. Európska služba pre vonkajšiu činnosť víta túto rozpravu o tejto téme mimoriadného významu. A takisto vítame veľmi zaujímavé prezentácie a koncepčné dokumenty. E, my e, pracujeme na komplexnej politike boja proti e, vplyvom klimatických zmien a všetky ciele v tejto oblasti začlenie do všetkých svojich aktivít. Potrebné je urobiť to isté aj pokiaľ ide o ľudské práva. Panelisti hovorili o potrebe tohto prepojenia. Ľudské práva musia byť začlenené do všetkých aspektov vonkajšej činnosti bez výnimky. Predovšetkým je potrebné integrovať ľudské práva do takých oblastí, ako je technológia, environmentálna politika, energetika. Napriek e, tomuto uznávanému prepojeniu e, treba povedať, že vzťah medzi politikou EÚ v oblasti klimatických zmien a v oblasti ľudských práv na druhej strane, to je oblasť, ktorá sa musí ešte len rozvíjať. Pritom e, vieme, že sú tu zásadné dopady na, zásadné, na, na základné ľudské práva, a e, takisto pokiaľ ide o práva e, zraniteľných skupín. Takisto je to významná rodová dimenzia. E, v extrémnych prípadoch klimatické zmeny vedú k masívnemu presúvaniu obyvateľstva. E, OSN a jeho agentúry sa týmto problémom už zaoberajú a vplyvy klimatických zmien na rôzne aspekty ľudských práv boli predmetom viacerých rezolúcií OSN. Tieto, posledná z nich bola prijatá v roku 2011, podporili ju všetky členské štáty EÚ. Takisto sa venuje e, čoraz väčší význam zmie, e, klimatickým zmenám a ich dopadu na ľudské práva a výsledkom činnosti Rady OSN pre ľudské práva. E, čítate príliš rýchlo, upozornil pán predseda. E, členské štáty EÚ sa tešia na to, že budú môcť spolupracovať s profesorom Knoxom. Boj proti klimatickým zmenám a podpora ľudských práv to sú vysoké priority pre Európsku úniu. E, prepojenie medzi politikami v týchto dvoch oblastiach je zložitá úloha, ktorá si vyžaduje náležité Eh, posúdenie. EÚ eh, e víta túto rozpravu ako, hod, ako hodnotný prínos k tomuto pri procesu a SVČ sa teší na ďalšiu eh, diskusiu s Európskym parlamentom v tomto smere. No ja som na úvod položil jednu otázku. Možno by ste mohli na to reagovať o SVČ. Ja už dvakrát som sa snažil nadviazať kontakty s SVČ, eh, aby sme o tomto hovorili. Možno by ste mohli sa zamyslieť aj nad parlamentom, spomenúť na parlament a na horizontálny prístup. Keď niečo vypracúvate, tak eh, vždy vás veľmi radi privítame aj vo výpore pre životné prostredie pretože Rio plus 20 a ostatné konferencie ukázali, že musíme vystupovať rozhodnejšie a že aj politikov Európskej únie a treba prepojiť s životným prostredím a horizontálnym prístupom. Hm, nie je to teraz nejaká nezdvorilosť. Musím čoskoro odísť na iné zasadnutie, ale myslím, že bolo veľmi užitočné, že dnes sme si vymenili takto názory a dúfam, že to je začiatok procesu, ktorý práve začína. Ďakujem. Yes, you have the floor to respond. Nech sa páči, môžete reagovať. E, samozrejme, my plne podporujeme myšlienku, že e, otázka prepojenosti environmentálnej politiky s politikou klimatických zmien a ľudskými právami. To všetko musí byť e, predmetom hĺbšieho preskúmania a musíme v tomto smere uplatňovať horizontálny prístup. E, takisto do toho musia vstupovať aj medzinárodné fóra, ktoré sa tejto otázke venujú. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, otváram diskusiu. Prítomní sú tu aj členovia výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. Nech sa páči, pán Siber z, tejto, z tohto výboru. Ďakujem pekne a chcem poďakovať organizátorom dnešného vypočutia. Hovoríme o veľmi dôležitej centrálnej téme rozvoja našej planéty. Ja by som chcel poukázať ešte na to, že my v EÚ sa téme klimatických zmien a boja proti klimatickým zmenám venujeme veľmi vážne a ako jediná, jediný región na svete sme si stanovili konkrétne, konkrétnu stratégiu v rámci našich cieľov 2020 a zohrávame vedúcu úlohu. A samozrejme by som chcel poukázať na našu historickú zodpovednosť, ktorú máme ako kolíska priemyselnej revolúcie a získavania energie z fosílnych palív a využívanie fosílnych palív a všetkými efektami, ktoré to má. Bohužiaľ, aj napriek našim snahám sa nám zatiaľ nepodarilo presvedčiť ďalšie veľké regióny, ktoré veľa viac prispievajú ku klimatickým zmenám Čínu a e USA, aby vystupovali ambicioznejšie. Samozrejme, že celková problematika v súvislosti ľudských práv a klimatických zmien je veľmi zaujímavá a zatiaľ nie veľmi objasnená záležitosti, aj keď sa pozrieme, aké máme na európskej úrovni právne možnosti. Dá sa len skonštatovať, že Európska charta základných práv je prijatá, nemá e, záväzný charakter pre interné a externé e, aktivity spoločenstva ale dá sa z nevychádzať. Ja si však myslím, že výzva, pre ktorou stojíme, je kauzalita a právne skonštatovať, že jednotlivé opatrenia vedú k porušovaniu ľudských práv a to ukazuje aj prax rozsudkov Európskeho súdneho dvora hlavne pre ľudské práva, ktorý v rôznych rozsudkoch prichádzajú k rôznym záverom. Čiže čím konkrétnejšie budú dopady ekologické katastrofy na jednotlivca, a tým skôr Európsky súd pre ľudské práva uznáva kauzalitu. v rámci všeobecného fenoménu klimatických zmien myslím, že z právneho hľadiska to bude veľká výzva a treba preskúmať, ako, ako čo, čo, čo, čo vlastne môžeme využívať a aké konkrétne zlepšenia sa objavia, keď sa to pokúsime pevne stanoviť. Ja si myslím, že výzvy, pred ktorými stojíme ako EÚ aj na celom svete, je, aby sme pokračovali ambiciozne a ďalej získavať energie z zelených zdrojov, rozšíriť naše opatrenia, myslím na kiotský protokol a ďalšie konferencie. No a problém rozvojovej politiky je tu istá spravodlivosť v rámci rozdelenia, hlavne čo sa týka technologických prostriedkov na boj proti klimatickým zmenám. OSN, myslím, musí postupovať ambicioznejšie, či už vytvorením nejakých inštitúcií, ako mimo osobitný spravodajca a tak ďalej. Ja môžem len pripomenúť, že v rámci RIA plus 20 eh, sa nám nepodarilo UNEP UNEP pretvoriť na vlastnú agentúru. OSN nie je ochotná vytvárať nové agentúry. Aj napriek tomu myslím, že sa treba snažiť nejakým tlakom presvedčiť ostatné štáty sveta, že ešte treba urobiť veľa. A na by som chcel poukázať ešte na to, že hlavne čo sa týka problematiky migrácie spôsobenej klimatickými zmenami, musí byť našim záujmom snažiť sa o prenos technológií a dať ľuďom možnosť bojovať proti klimatickým zmenám po svojich regiónoch doma a proti nim bojovať. Myslím, že nesprávne by bolo, aby sme čakali, kým takéto toky migračné prídu až k nám. To by problémy zvýšilo. zvýšilo, nielen problémy s migráciou, ale aj politické problémy, ktoré by z toho vznikli ja vítam dnešnú iniciatívu a dúfam, že takýmto smerom budeme mať ešte viacero konferencií. Ďakujem e, veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán Seber. A teraz vyzvem e, e, ďalších vystupujúcich, aby boli struční, pretože času je už málo k dispozícii. Chcel by som dať Chcela by, chcela by som dať, chcel by som dať slovo pani Satu Hosi za environmentálny výbor. New Scientist, britský e, e, e, mesačník, e, písal o tom, že tie klimatické zmeny sú extrémnejšie, než e, vedci predpokladali to len na dokument, zdokumentovanie závažnosti situácií, v ktorej sa nachádzame. E, podľa môjho názoru všetky e, politiky, koncepcie by mali zohľadňovať aspekt klimatických zmien, ľudských práv a, a všetky aspekty zahraničnej politiky by mali niesť prvok životného prostredia. Starostlivo som načúvala diskusii a viem, že sú problémy pri aktualizácii medzinárodných dohod, aby skutočne zohľadňovali aktuálny stav, je veľmi komplikované. Možno z toho vyvodiť záver, že politiky na Boj proti klimatickým zmenám mm, sa zavádzali a zavádzajú príliš pomaly. To veci potvrdzujú. A zároveň nie sme e, dosť dobre pripravení postaviť sa dôsledkom klimatických zmien. Preto sa natiská otázka, ako zabezpečiť to, aby čo najviac ľudí pochopilo nasledovné ak neurobíme nevyhnutné pre boj proti klimatickým zmenám, tak budeme čeliť e, väčším a väčším e, počtom klimatických utečencov a iným dôsledkom klimatických zmien. To si treba uvedomiť. Faktom je, že postavenie tzv. klimatických utečencom sa e, ako si neformalizovalo, oficiálne nepotvrdilo. E, preto sa zamyslíme nad tým, čo môže EÚ urobiť jednostranne. Ak teda sa e, na úrovni OSN postupuje veľmi pomaly pri potvrdení tohto fenoménu, čo môže Európa urobiť? tejto veci. Na tým by sme sa mali zamyslieť. Ďalší bod. Ide o problematiku toho, že klimatické politiky, politika boj, politiky boja proti klimatickým zmenám môžu spôsobovať e, pošliapávanie ľudských práv. Hovoril o tom medzi iným aj pán Šuter. že neblahé klimatické podmienky vytiskajú pôvodné obyvateľstvo zo, svojho, zo svojej e, domoviny. Takisto sa treba zamyslieť nad <clears throat> ubúdaním lesov. Aj toto má dopad na pôvodné obyvateľstvo, ktoré žije napríklad v tropických pralesoch, pretože oni musia ustupovať dôsledkom klimatických zmien musia meniť spôsob života. Ak politiky, ktoré majú e, chrániť e, lesy a všetky prírodné zdroje, ktoré zachytávajú e, emisie CO2, ak takéto majú neblahý dopad na ľudské práva, tak e, treba sa nad tým zomyslieť, veď všetci, čo máme dočinenia s politikami e, boja proti klimatickým zmenám, musíme mať neustále nazreteli, že pri každom kroku treba dbať o človeka. Ďakujem. Ďakujem pani Satuhasi. Ďakujem za vyjadrenie vášho názoru a za podelenie sa o zaujímavé argumenty. Teraz pani Kimis. S radosťou konštatujem, že medzi dvoma parlamentnými výbormi je vynikajúca spolupráca. Dnešok je toho dôkazom. Chcela by som sa venovať téme, ktorá mi veľmi leží na srdci, pôvodné obyvateľstvo. Pred niekoľkými týždňami som tu mala delegáciu z francúzskej Gajany. A a pri rokovaní za okrúhlým stolom nám eh, hovorili zástupcovia eh, eh, toho pôvodného obyvateľstva o tom, ako sa u nich situácia zhoršuje. Ako je ohrozovaná biodiverzita. V francúzskej Gvajane je toto veľký problém. Takisto sa používa ortuť, kontaminuje vodu, e, pôvodné obyvateľstva sa živia e, e, čisto rybami a to má dopad na ich životný štýl, dokonca sa zvyšuje počet samovrážd medzi mladými ľuďmi. EÚ sa musí zamyslieť nad dopadom ľudskej činnosti na pôvodné obyvateľstvo. Napríklad e, vrty, ropné vrty, to je konkrétne prípad e, francúzskej Gvajany. Toto e, ropné vrty predstavujú najhlbšie vrtné aktivity Pôvodné obyvateľstvo sa žije čisto rybolovom a tieto zásahy, s ktorými sú konfrontovaní, sú pre nich veľmi stresujúce. A ešte by som sa chcela dotknúť tých najzraniteľnejších. A hovoríme o klimatických zmenách, hovorili sme o pôvodnom obyvateľstve, hovorili sme o farmároch. Každý, už, každý o tom hovoril. A je to pravda, ale ja by som vypichla jednu kategóriu, špecificky ženy. Tí, ktorí najmenej, e, ktorí majú najmenší podiel na, klimatický, na klimatické, klimatické zmeny, sú tie, ktoré zväčša sú najviac postihnuté dopadmi klimatických zmien. A sú to ženy. Existuje správa, štúdia, ktorá sa venuje vena e, téme ženy a klimatické zmeny. Spomínali ste Mary Robinson, ktorá je známa osobnosť a zaoberá sa touto témou ženy v kontexte klimatických zmien. Ak hovoríme o nedostatku vody v oblasti Sahelu, tak malé dievčatka nechodia do školy, ale prekračajú míle každý deň, aby sa dostali k vode tieto dievčatá nemajú prístup k vzdelávaniu kvôli tomu, že je nedostatok vody. To by sme, tu, takýto pohľad by sme mali zaradiť na našu, do našej agendy. Teda ak hovoríme o ľudských právach, musíme nevyhnutne sa venovať aj právam žien. Existuje celý rad príkladov toho, že regióny, ktoré sú postihnuté živelnými pohromami, sú to práve ženské organizácie, ktoré e, vtedy zaberú, ktoré prinášajú veľmi praktické riešenia. E, chcela by som pripomeniť e, pani Angolu Mataj, ktorá nedávno zosnula, ale bola veľmi angažovaná v tejto oblasti. Kto sa ďalší hlasí? Pani Lambert. Moje meno je Jean Lambert. Ja nie som členkou ani jednej z týchto výborov, ale som na čele delegácie pre juho východnú Áziu. Už by ste spomínali napríklad Maledivy, obdobne ako na ostrovoch Kiribati a inde, eh, aj v prípade Malediv e, sa objavujú signály, že celý štát sa má presunať. Čiže tu nejde o hrstku ľudí, ale ide o práva národa, ľudu e, nejakého. E, toto sa týka Nepálu a Bangladeža. Preto chcem nastoliť otázku dobrého riadenia a správy Dobre správanie veci e, verejných Nigéria je veľmi bohatá krajina s veľmi chudobným obyvateľstvom a skutočne jediné, čo tam prekvita, je korupcia. A e, nigerijská vláda nezvláda svoje interné problémy, ktoré sú znasobené ešte aj aktívnou účasťou e, firiem z EÚ Vieme, že EÚ vynakladá nemalé zdroje na to, aby pomohli týmito chudobným krajinám. E, na tému Bangladeš. Je to e, krajina, ktorá má veľmi veľa obyvateľov. Je to e, ubúda jej pôda z dôvodu salinecie, záplav a tak ďalej. Neprimerane sa tu ťažia, využívajú zdroje mimo, e, mimochodom aj e, armádou a to ovplyvňuje e, pôvodné obyvateľstvo horstva v Bangladeži. No a ďalej je tu aj cezhraničná populácia, ktorá prichádza z Myanmaru a oni sú e, diskriminovaní vo svojom domovskom štáte a preto prekračujú hranice. A oni tiež vstupujú do tej oblasti Čitagonského pohoria alebo podhoria. Ako teda ako sa teda popasovať s týmto problémom? Asi neexistuje jedno e, a správne riešenie pre všetky tieto problémy. Ide tu o dobrú správu veci verejných, ide o to, ako využiť existujúce nástroje čo najlepšie pri riešení týchto nesmierne komplikovaných problémov. Snad by mohol niekto z panelistov zareagovať. Domnievam sa, že niektoré z tých problémov problémov e, sú čisto environmentálne, niektoré sú v dôsledku klimatických zmien. Dnes akoby, akoby ste zamieniali slova e, klimatické zmeny a životné prostredie, takisto zamieniate pojmy migranti a utečenci a myslím si, že to sú e, samostojné pojmy, ktoré majú svoju definíciu. Ďakujem pani Lambert. Ak sa nik ďalší nehlási, dali by sme teraz slovo tým členom nášho odborného panelu, ktorí eh, sú eh, pripravení odpovedať. Pani Stokievič. Ďakujem pekne, skutočne veľmi stručne. K Nigerii ja s vami úplne súhlasím, že otázka korupcie eh, je veľmi palčivou otázkou a ja reagujem vždy, že na to sú potrební dvaja. Sú to európske spoločnosti, ktoré sú tam činné. Už eh, veľmi intenzívne, intenzívne sa venujeme otázkam zodpovednosti týchto spoločností eh, za eh, zneužívanie ľudských práv a životného prostredia. Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh pripravuje novú správu alebo nariadenie a bude zaujímavé dieťa, keď sa bude hovoriť o výkazníctve, o korupcii a o povinnom výkazníctve je súčasťou tejto správy a to prispieje k zmenám, bude to prvým krokom k riešeniu, nebude to samostatným riešením, ale prvým krokom. A ďakujem pekne, pán Trent. Skutočne veľmi stručne, dvom bodom otázka o ženách, úplne s tým súhlasím, ale rovnako by som dodal ešte, že sú to ženy a deti. A to hovorím z vlastnej skúsenosti. Vždy sú to deti, vždy sú to ženy, ktoré najviac trpia. No a čo sa týka otázky riadenia a správy, úplne súhlasím, že je to základným faktorom mnohých problémov, ktorým čelíme vo všetkých sektoroch a musí to byť v centre našich pozorností, bez ohľadu na tom, o čom sa diskutuje. A ešte o tých vnútorných presídlencoch, klimatických utečencoch a nejaké zameniteľnosti týchto vecí. Nuž, no eh, o tom som hovoril, neexistujú žiadne definície akceptovateľné v EÚ. Nepotrebujeme hľadať eh, najmenšieho spoločného menovateľa, ale najvyššieho spoločného eh, menovateľa a tým vytvoriť nejaký rámec, ktorý umožní adekvátnu reakciu, pretože momentálne sa nedá ani nejako reagovať na potreby týchto ľudí. Dobre, ďakujeme pekne. Dobre, veľmi stručne, pani Kornel, ak chcete. Možno, že by som mohla povedať niečo k vzťahu medzi migráciou a klimatickými zmenami. Je potrebné prehodnotiť nástroje, ktoré už teraz používame. Je to dočasná ochrana alebo subsidiárna ochrana. A e, samozrejme, pokiaľ ide o osoby, ktoré sa presúvajú z krajín mimo ENIE, tak sa na ne vzťahujú rôzne ochranné opatrenia, ale takisto aj vo vnútornom, vo vnútri únie existujú takéto opatrenia. A pokiaľ ide o Afriku, tak tam sú klimatické zmeny a prírodné katastrofy, ktoré nemajú svoj ekvivalent v Európe. Takže zrejme by bolo potrebné urobiť to, čo urobili viaceré štáty a to, že majú ponúkať rámcové programy takýmto klimatickým presídlencom. Ďakujem. Pani Kornil, e, ja by som chcel uzavrieť túto prvú časť našej diskusie a teraz prejdeme k diskusii o ďalšom veľmi dôležitom aspekte a to výzvy pre obhajcov environmentálnych práv. Ako viete, obhajcovia environmentálnych práv vykonávajú veľmi užitočnú prácu a venujú sa rôznym aspektom občianských, politických, kultúrnych, socioekonomických e, otázok a veľmi často sa zaoberajú aj a, pardon, často sa stretávajú s opozíciou zo strany mnohých vlád, ktoré v skutočnosti im neumožňujú e, slobodne vykonávať svoje práva, stávajú sa niekedy obeťami e, prenasledovania, nepochopenia a z tohto dôvodu je potrebné týmto osobám venovať e, pomoc a to zo strany celej spoločnosti. To je mimoriadne dôležité pre účinný výsledok ich úsilia. Ako viete, Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré je osobitne určené pre týchto obhajcov environmentálnych práv. Toto uznesenie bolo prijaté v roku 2010 a e, parlament prijal pozíciu, že je potrebné e, poskytovať aj politickú podporu e, týmto osobám a musí sa to pretaviť aj do politiky Európskej únie, do podoby rôznych projektov a iných e, spôsobov. Teraz by som v úvode tejto diskusie chcela dovzdať slovo pánovi Gerbandy, ktorý je podpredsedom Výboru pre životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. vám veľmi pekne za vaše úvodné slova. Ja to poviem skutočne veľmi stručne, pretože si chceme vypočuť našich expertov. No a takmer každodenne sa v novinách dočítame že ľudia, ktorí bojujú za svoje práva alebo za práva iných, za čisté životné prostredie, čelia rôznym hrozbám alebo v tých najhorších prípadoch sa stávajú obeťami vražd. No a bohužiaľ s narastajúcim tlakom na naše zdroje, s rastúcimi cenami sa zvyšuje aj napätie a tlak a bohužiaľ vidíme, že tieto problémy namiesto toho, aby sa riešili, tak sa ešte zväčšujú. A preto som veľmi rád, že môžem byť spolupredsedom tejto časti nášho zasadnutia a teším sa na príspevky našich dvoch rečníkov a preto by som chcel dať slovo pani Marte Sogby z Rácii priatelia Zeme, na jej prezentáciu. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám veľmi pekne za vaše pozvanie, aby som sa mohla zúčastniť takto panelu. Chcel by som len povedať, že môj kolega je riaditeľ si priateľe Zeme. Ja som koordinátorkou programu obrancové životného prostredia. No a je to podobná organizácia, ako povedala práve Marta o svojej prezentácii. No už poprvé by som chcela poďakovať nástrojov pre miera demokracie Európskeho parlamentu za to, že pozvali nás. Už sme si vypočuli a už sme počuli, že sme federáciou, združením 76 nezávislých ekologických skupín, ktoré sú aktívne v 76 rôznych krajinách. No a to sa to na všetkých kontinentoch sveta. Myslím, že spolupráca s Európskym parlamentom je pre nás kľúčová. Pomôže nám to posilniť našu schopnosť zverejňovať a odsudzovať a obhajovať a ľudské práva, bojovať proti ich porušovaniu. Takže my sa zaoberáme pomerne riskantnou činnosťou. Myslím, že to už sme videli. Podľa osobitný spravodajca pre obhajcov ľudských práv. V roku 2011 vydala ona svoju vlastnú správu. No a ukázalo sa, že ekologovia musia bojovať proti rôznym veľkým podnikom, proti cementárňam, banickým podnikom, proti rekreačným podnikom, kde sa kočujú lesy, kde sa vytvárajú družstva na chov zvierat. No a pozrite sa na rizike, ktoré s tým súvisia. Je to skutočne až Ohrozuje to osobné zdravie, životy, pretože ľudia boli zastrašovaní, použila sa na nich fyzická sila, policajná sila počas demonstrácií. V júni nedávno bola zverejnená správa, že čoraz viac ľudí, ktorí obhajujú ľudské práva alebo práva iných v súvislosti s so životným prostredím, bývajú za, sa stávajú obeťami vražd. No a to, aby sme dostali isté informácie o tom, aké sú situácie, aké sú problémy. Už poprvé v mnohých krajinách je nedostatok informácií systematických na túto tému. No a ani medzinárodný monitoring neexistuje, alebo špecificky sa nezaoberá týmito otázkami rovnakí bojovníci za ľudských práv majú strach z represí, takže veľmi často sa stáva, že jednoducho neupozorňujú na niektoré problémy. Je tu jeden problém, ktorý vnímame poprvé porušovania a hrozby pre bojovníkov sú neviditeľné, čo dáva bezpresnosť tým, ktorí ich pájajú. Avšak aj napriek tomu ľudia začínajú chápať eh, situáciu a no, čoraz matateľnejší, viditeľnejší formát, a eh, pretože porušenia ľudských práv v Latinskej Amerike, a v Afrike a upozorňovanie a oznamovanie trestných činov je čoraz častejšie. Začali sme približne pred 8 mesiacmi a už bolo, objavilo sa veľa prípadov v Indonézii, Brazílii, Guatemala a tak ďalej. No a snažíme sa na tieto vyreagovať a eh, v prípade porušení práv ochranca životného prostredia osobitný spravodajca, tak povedal spravodajca sám na začiatku mojej, mojho prejavu. Takže nemajú nejaké inštitucionálne pozadie a sú veľmi zraniteľní. Takže nedokáže sa niekedy brániť. Oni keď sa snažia ochrániť miestne obyvateľstvo, tak sa stretávajú ešte s väčšími problémami. V Kolumbii, v Peru sa snažili podporiť protesty proti projektu Konga. Bol to projekt Veľkej bane. A v rámci demonstrácií sa byl útok na jedného ochrancu ľudských práv. Ďalší príklad je snaha srdca ľudí, ktorí sú zapojení týchto trestných činov sú to často zastupcovia spoločnosti, veľkých spoločností, ktoré ťažia súroviny, paliva, sú proti miestnym samozprávam, ktoré vedú miestni indiáni, snažia sa, snažia sa získať ich pôdu, tak ako sme videli v Indonézii, Malézii, s veľkými ropnými spoločnosťami, Podobná situácia je v Afrike, Mozambiku, Kostarike. Vždy to ide podľa veľmi podobného modelu. No. Rovnako sa zaoberáme, skúmame zelenú, zelené hospodárstvo, snažíme sa ho presadiť a zároveň súčasne chrániť životné prostredie. Avšak lokálna populácia často trpí a je veľmi náročné tento problém nejako vyriešiť. Takže priemysel v týchto oblastiach porušenia práv rolníkov si vyžadujú konkrétne priame kroky. Treba zabrať slobodou obchodovania. Sú rôzne spôsoby ochrany investícií, CIADI je jeden príklad, ktorý chráni investície v týchto oblastiach. Je tu podobnosť medzi týmto a vytvorením nástroja nejakého na ochranu práv pôvodného obyvateľstva a bojovníkov za ľudské práva. Hovorili sme o... Nedávno sme hovorili o cestovnej mape, s Kolumbiou, ale nástroje v tej cestovnej mape sú veľmi slabé a umožňujú porušovanie práv. Ľudia sa nesústredia na socioprávne zodpovednosti týchto spoločností. Oni sa zaoberajú právami a ochranou investícií. Takže momentálne Je tu finančná kríza a to znamená, že ľudia hľadajú iné riešenia. Ropa, biopalivá, snažia sa hľadať indiano a exponenciálne zvýšiť svoje aktivity v týchto oblastiach a sú motorom konfiškovania pôdy a zodpovedajú za nútené presídlenie nedostatočné kompenzácie pre majiteľom, majiteľov pôdy a ľudia sú nútení migrovať. No a samozrejme to spôsobuje, spôsobuje problémy ekosystémom, spôsobuje to e, obrovské zadlženie, znečistenie vodných zdrojov a nedostatočnú zamestnanosť pre lokálne obyvateľstvo. Alebo ak sú zamestnaní, tak je to v až neludských podmienkach spoločnosti chcú rozširovať svoje aktivity, pole pôsobnosti. Vidia, že to je prepojené so štátom a štátnou kriminalitou. Vládajú médiá na to, aby zločiny proti životnému prostrediu boli neviditeľné. To je úplná beztrestnosť. Ľudia využívajú právne mechanizmy, aby sociálne protesty sa kriminalizovali. Sú to falošné obvinenia, ohováranie a osočovanie ľudí, ktorí, sa, ktorí upozorňujú na tieto zločiny. Sú tu súkromné bezpečnostné služby, ktoré bojujú proti týmto ľuďom. Pozrite sa, čo sa stalo na Filipínach, Rwande. Vlády ktoré sa snažia proti lokálnemu obyvateľstvu. Pozrieme sa na situáciu v Hondurase a Paraguaj. Je tu iný trend. Antiteroristická legislatíva a obmedzenie možnosti toho, aby sociálne hnutia zorganizovali a v súlade s právou Human Rights Watch viac ako 40 vlád schválilo zákony na boj proti terorizmu od septembra 2011. No a vlády nevystupujú veľmi aktívne, aby príjmali opatrenia na ochranu vlastných eh, obyvateľov proti klimatickým zmenám, a proti záplavám. A nečinnosť je ďalšou formou uvoľnenia a pôdy a uľahčenia konfiškácie takéto pôdy. Vidíme to v Salvadore. Ľudia vytvorili hnutie obeti klimatických zmien a oni vyzývajú vládu, aby niečo urobila. A kritizujú ju za to, že nerobí nič. A hovorí, že to je len ďalší spôsob, ako konfiškovať pôdu tak, aby veľké podniky ďalej prosperovali skupiny naš, našej federácii sú pacifistické, to je naša filozofia a snažíme sa podporovať mobilizáciu civilného obyvateľstva, aby žiadali dodržiavanie svojich práv. Ale nežiadame násilie v žiadnom prípade. Hľadáme riešenia založené na hospodárskej spravodlivosti, potravinovej nezávislosti ale ideme na poplach, pretože sa snažíme hľadať riešenia, alternatívne riešenia. No, čo sa týka prístupu eh, k súrovinám a flexibilite využívania zdrojov. To je vec, ktorá, ktorá sa uzurpovala mocou, je skorumpovaná, finančné špekulácie, niekde je nadmerná produkcia, Spoločnosť nie sú braté na zodpovednosť a to je hospodársky systém, v ktorom žijeme. Je veľmi ťažké, aby niekto proti tomu bojoval. Je to konfliktné a vedie to konfiškácii pôdy, čo je nezvratiteľné poškodenie životného prostredia, chudoba miestneho obyvateľstva. To sú ľudia, ktorí garantujú rovnováhu v svojich ekosystémoch. To nie je udržateľný rast. Nemôžeme mať zariadiť logikou neobmedzeného rastu, na úkor občianských práv. Pretože je len skutočne drancujú zdroje sveta. To je jav, ktorý sa robil na celom svete. Ďakujem pekne. Nech som vydal som vám trochu viac času, ako je na programe, ale tak ako keďže pán Raimundo do, neprišiel, do Brusel kvôli vízovým problémom, tak máme trochu viac času. Ďalším rečníkom, a dúfam, že je tu, je pán Patrice Lenormand z Európskej komisie. Vy sa venujete otázkam financovania konkrétnych iniciatív pre bojovníkov za ľudské práva, tak tešíme sa na vašu prezentáciu. Nech sa vám páči. Ďakujem. Pán predseda, myslím si, že môžem byť pomerne stručný. V rade eh, by som chcel podporiť to, čo povedal predrečník o dôležitosti tejto témy. To môžem len potvrdiť. A keď hovoríme o nástroji pre ľudské práva a demokraciu, všetky informácie, ktoré máme z projektu obhajcov eh, Eh, ľudských práv, tak to všetko eh, sa použije v tomto kontexte a toto je skutočne jedna téma, ktorá patrí k tým najnáročnejším eh, keď existujú také trendy, ako je zdvojnásobenie Uh, over the last two years. I mean, this is not something we can treat. E, takže toto sú veci, ktoré nemôžeme zobrať na ľahkú váhu. Veľmi, je to, e, projekt v tejto oblasti je veľmi náročný. Chcel by som e, pochváliť to, čo porobili, urobili v tomto smere priatelia Zeme. Čiže je to náročná téma a my k tomu nepristupujeme ako k tej mekej časti našej agendy, ale naopak je to veľmi e, taká náročná časť e, obrany ľudských práv a preto spolupracujeme s mnohými subjektmi v tejto oblasti. Toto je dôvod, pre ktorý v ďalšom e, finančnom období do roku 2020 e, obhajcovia Eh, environmentálnych práv dostanú oveľa významnejšie miesto v tomto texte, než tomu bolo v pôvodnom návrhu komisie, pretože skutočne je to eh, veľmi náročná oblasť. Pokiaľ ide o otázku našej podpory, eh, Počul som, že informácie sú fragmentarizované. My vieme, že existuje viac než 34 krajín, kde existujú v tejto oblasti mimoriadne ťažké problémy. Um, um, môžeme um, hovoriť napríklad o Brazílii alebo o Filipínach, kde takisto dochádza k takýmto javom. Takže, ale my potrebujeme informácie. To však nestačí. My vieme, čo sa deje v Brazílii a na Filipínach, pretože vláda je tam pomerne transparentná, ale sú krajiny, o ktorých informácie nemáme. Čiže potrebujeme viac informácií o násilí, násilí a e, teraz sa poprvýkrát vyčlenili financie na projekt obhajcov environmentálnych práv ale Takýmto spôsobom môžeme zvýšiť informovanosť, po druhé môžeme podporovať občianskú spoločnosť v poskytovaní príslušných informácií o environmentálnych obhajcoch environmentálnych práv. Pokiaľ ide o podporu, Poprvé, e, obhajcovia environmentálnych práv, rovnako ako ostatní obhajcovia, majú prístup k celému nášmu finančnému balíku. Obhajcovia ľudských e, práv e, nemajú nejakú presne alebo úzko vymedzenú definíciu, pretože tam môže ísť o najrôznejšie aktivity, Ehm, až po medzinárodné rokovania, rozhodnutia a počnúť s aktivitami miestných mimovládnych organizácií. Ehm, náš mechanizmus obhajoby ľudských práv je k dispozícii nie je to poprvýkrát, keď sa v živote nástroja e, venuje pozornosť delegovaným aktivitám. E, trendy sú negatívne, čiže najprv máme tieto delegované projekty, dúfame, že ich bude viac. Máme k dispozícii finančný nástroj, ktorý bude plne k dispozícii a každom jednom prípade obhajcu environmentálnych práv, ktorý potrebuje ochranu, či už fyzickú ochranu alebo uh, lekárskú podporu v prípade nehody a tak ďalej. Môžeme vždy pokryť tieto potreby. V súčasnosti máme takýchto 6 malých grantov v Peru, Kolumbii, Kambodži a v Rusku. A jeden, jedno, v jednom prípade bola podpora poskytnutá aktivistovi. Žiaľ, e, je to e, málo na, vzhľadom na e, veľkosť tohto negatívneho trendu. Ale nemáme žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o financovanie na liavých prípadoch. Po druhé, my e, takisto chceme využiť e, tie a, možnosti, ktoré máme k dispozícii pre našich obajcov ľudských práv. Tam ide o sumu 20 miliónov eur. E, Environmentálni aktivisti, e, to je ďalšia vec a predpokladáme, že v tejto oblasti sa vytvorí viac projektov. Plánujeme nejaké už na rok 2013 a nevidíme dôvod, prečo by to nemalo pokračovať aj v období 2014 až 2020. Veríme v múdrosť našich rozpočtových orgánov a v to, že vyčlenia väčšie čiastky na tento účel. Dúfame, že parlament to takisto podporí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Mr. Uh, Lenormand. Uh, ďakujem, pán Lenormand, za toto mimoriadne jasné vyhlásenie. Skôr než uh, dám slovo kolegom, mám otázku. Tie príklady, ktoré ste uviedli, sú, veľmi, sú príkladmi veľmi pragmatických aktivít Európskej komisie priamo v teréne, ktoré e, dôrazne podporujem. Hovorili ste o zvýšení pozornosti e, obhajcom environ, environmentálnych práv, ale čo by ste mohli povedať o politických prioritách, pretože my toho môžeme urobiť veľmi veľa v priamo v teréne, ale e, Pritom na politickej úrovni, pokiaľ sa neposkytne e, príslušná podpora, tak veľmi ťažko sa dosiahne nejaký e, pozorhodnejší pokrok. Čiže tí ľudia, ktorí sú na úrovni politických rozhodovateľov, pripisujú podľa vás rovnaký význam obhajcom environmentálnych práv pokiaľ ide o stratégiu ľudských práv, ktorá bola prijatá 25. júna, kde sa hovorí aj o environmentálnych otázkach. Myslím si, že nemožno pochybovať o záväzku na politickej úrovni. Toto vyhlásenie je veľmi pozitívnym krokom a dostalo požehnanie aj hlav štátov. Politická podpora to je jedna vec, ale tá realita to je druhá vec a E, e, veľmi ťažké je práve rozmeniť túto mimoriadne e, komplikovanú právnu otázku na drobné. A moji kolegovia budú neskôr hovoriť o výzvach v tejto oblasti. Ďakujem. Chcel by som otvoriť diskusiu na túto tému. Hlási sa niekto o slovo? Then, yes, Mr. Obios. <coughs> Eh, slovo má pán Obios. Ja mám otázku na dámu, ktorá vystúpila. Hovoríme tu o prepojenosti a vieme, že e, sa týmito otázkami zaoberajú tisícky organizácií, ochrancovia životného prostredia, ľudských práv a tak ďalej. Ale na druhej strane tu e, máme e, Európsku úniu, ale vieme, že svet občianskej spoločnosti vo svete to je niečo, čo je veľmi ťažké nejakým spôsobom uchopiť alebo zasadiť do konkrétneho formátu e, s cieľom e, dialogu s nimi. Takže toto je len taká poznámka na okraj. Chcel by som len poukázať e, na to, akým spôsobom ľudia reagujú na tieto problémy, akým spôsobom sa ich ria- e, snažia riešiť. Je potrebné sa e, snažiť nejako definovať tieto prepojenia v tomto svete. A moja konkrétna otázka je, aký, aké je telefónne číslo Európskej únie. E, s týmto veľmi často zúvia... Vy máte, aké je vaše číslo? Máte číslo v Európskej únii? Nosotros... Eh... Um... Uh, yeah. que eh, tratamos de eh, tener un E, máme telefónne číslo, ale čo sa najvyššie snažíme urobiť je zaujať e, taký integrovaný pohľad na tento problém. Nielen z hľadiska konkrétnych e, kauz, ktoré vedú k útokom proti obhajcom environmentálnych práv. Tieto sú čoraz častejšie, to viem, ale my sa snažíme vnímať aj tieto politické kauzy a to zo širšieho hľadiska. Snažíme sa pozerať, čo e, podporuje tento konkrétny trend. E, náš e, Európsky úrad sa snaží pokryť všetky tie témy, o ktorých som hovorila a urychliť činnosti v tejto oblasti sme vystavení veľkým tlakom a musíme riešiť také otázky, ako, sú, ako je zaberanie pôdy, ako sú problémy e, ľudských e, práv. Sú to veci, o ktorých môžeme diskutovať s FAO, pokiaľ ide o politiku v oblasti potravinovej bezpečnosti alebo e, my, my sa proste pozeráme na túto vec z toho celostného hľadiska a pokiaľ ide o ochranu obhajcov, tak to je vec, ktorou sa len začíname zaoberať niekoľko posledných mesiacov je to dosť ťažké vzhľadom na naše obmedzené zdroje a personál. Potrebujeme spojencov. Väčšinu úsilia vynakladáme na ochranu komunít domorodého obyvateľstva ktoré e, samo o sebe chráni ekosystémy. Čiže to je to ten celostný prístup, ktorý sa snažíme vypracovať. Ale áno, máme telefónne číslo ale my sa skrátka na to chceme pozerať z tohto holistického hľadiska. Ďakujem pekne. Jeden z tých najaktuálnejších telefónnych čísiel je telefónne číslo eh, Európskej externej akčnej služby, takže volám vám, zdvihnete telefón. Myslím, že som poskytol už odpoveď na e, položenú otázku, ale začnem vo všeobecnej rovine. Ako povedal pán Lemond, je veľmi dôležité, že je, je podpora tých, ktorí obhajujú ľudské práva, environmentálne ľudské práva a toto sú veci, ktoré musia rezonovať na politickej úrovni ako sprievodný ja pri e, rôznych projektoch. My máme e, usmernenia ohľadom obhajcov ľudských práv. Toto bolo schválené v roku 2004 a takisto sa to objavilo aj v strategickej deklarácii o ľudských právach, kde sa hovorí o tom, že e, tie, tie, tie nie, osoby, ktoré sa nedajú zastrašiť, si zasluhujú e, podporu EÚ aj pozornosť venovanú zo stranu EÚ. Úsmernia ohľadom obajcov ľudských práv patria k, takým, naj, takému najdetailnejšie vypracovanému dokumentu. Venujú sa celému spektru otázok v prípade e, konkrétnych e, incidentov, hrozieb, tak môžeme E, môžeme formulovať e, demarš, ktorý sa potom adresuje dotknutým štátom. E, potom aj rozsiahla podpora je zabezpečovaná európskymi misiami. Tieto misie musia aspoň raz do roka zvolať stretnutie s so zoskupením mm, obajcov ľudských práv. Teda na zároveň sa musia navštevovať aj miesta, kde pôsobia títo obajcov ľudských práv. Takisto je dôležité navštevovať takýchto obhajcov, ktorí sú vo väzbe alebo v domácom väzení alebo v iných obdobných situáciách. Máme rozpracované tri akcie v rámci akčného plánu popri tej strategickej deklarácii zamerané práve na obhajcov ľudských práv a asi tento najrelevantnejšie, aby som reagoval na otázku položenú my chceme spracovať kontaktné údaje všetkých e, stretečných dôstojníkov EÚ týkajúce sa práve obajcov ľudských práv a tieto kontaktné údaje budú na webovej stránke EEAS, čiže každá delegácia EA bude mať e, jednoznačne stanovené kontaktné miesto e, a to bude kontaktné miesto pre obhajcov ľudských práv. Na to miesto sa môžu obrátiť. Ďakujem pekne. Teda aspoň vo väčšine štátov bude existovať jedno telefónne číslo, na ktoré sa dá zavolať v tejto veci. Keďže toto zasadnutie malo byť ukončené pred desiatimi minútami, dám e, e, slovo mm, spolupredsedajúcej, aby teda prezentovala záverečné slova. Ja sa chcem poďakovať e, Výboru pre životné prostredie za to, že spolu hostovalo toto spoločné vypočutie. A myslím, že toto popoludne bolo nabité podnetmi, na návrhmi týkajúce sa podpory environmentálnych ľudských práv. Spomeniem jedno za mnohé, prečo nežiadať nežiadať sen, aby bol e, osobitý spravodajca pre tieto veci. No ale aby sme sa pozreli dovnútra, do práce EP, tak e, treba sa zamyslieť nad európskym plánom, akčným plánom v tejto oblasti. Ja som skutočne nazbierala veľa nových e, postrehov, podnetov, ktoré sa budem snažiť zapracovať. Ako ste povedali, vážený pán spolupredsedajúci, mali by sme sa snažiť o dosiahnutie synergického efektu medzi európskou zahraničnou politikou, environmentálnou politikou a ľudskoprávnou politikou. A e, s, tak, s takýmto s takouto kombináciou a s touto, týmto trendom len začíname. Ja sa ospravedlňujem tu prítomným za tým, že istý čas som sa musela vzdialiť ale e, tým sa dostávam k tomu telefónnemu číslu, ktorú na, nastavil pán Obios. A Európsky parlament by mal ako si spojiť rôzne subjekty, ktoré sa venujú ľudským právam a demokracii v rámci EP. Keď sa uvažovalo vlastne o tom, ako by mal fungovať, fungovať e, takýto e, spoločný zdroj, okrem toho výboru pre Sacharovú cenu, sme rozmýšľali, že by bolo dobré ako si e, aj spojiť e, tú, tú, tú pomoc e, a podporu, ktorá je k dispozícii pre obajcov ľudských práv. A myslím, že sa blížime k nájdeniu riešenia. Konferencia prezident, predsedov podporuje túto myšlienku a tým sa dostávam k tomu telefónnemu číslu, že skutočne malo by byť aj v rámci EP jedno telefónne číslo, ktoré by na ktoré by sa dalo zavolať s takýmito otázkami. Takže toto je snáď dôležité aj pre tých obajcov ľudských práv z Latinskej Ameriky. Chcem sa poďakovať všetkým panelistom. Dovidenia a my e, pokročíme v e, našom programe k ďalšiemu bodu a to bude výročná správa. now, um... Takže teraz prechádzame na ďalší bod. To je výročná správa ohľadom úrovne dodržiavania ľudských práv a demokracia na svete. Výlam pána Popovského je zástupca generálneho tajomníka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a potom pán Donskis, e, toho tiež vítam v našom kruhu. On je spravodajca EP e, pre túto výročnú správu. Teším sa tomu, že vysoký predstaviteľ, vysoká predstaviteľka mohla prezentovať e, výročnú správu na junovom plenárnom zasadnutí. A viackrát E, sme sa priebežne dopytovali na výročnú správu. Žiadali sme, aby bol postup systematickejší, aby sme používali referenčné hodnoty pre jednotlivé členské štáty a aby analytické výsledky boli prezentované vo výročnej správe, aby sme mohli e, Mm, mať prehľad o tom, aké sú dosahované výsledky a aby boli používané údaje, ktoré sú porovnateľné. Myslím si, že toto je e, cieľ, ktorý e, i naďalej pretrváva, bude platiť aj do budúcnosti. Je dobre, že teraz máme akčný plán pre ľudské práva od júna 2012 sa datuje. E, snaží sa vlastne e, e, monitorovať a veci vôbec uľahčiť pre všetkých tých, ktorí sa venujú tejto významnej téme. A žiaľ, v jednom odporúčaní, starších odporúčaní EP, jedno z bývalých odporúčaní e, sa neobjavilo v, tomto, v tejto výročnej správe. Išlo o, ide o prehľad vývoja v dodržiavaní ľudských práv, čiže akýsi, akýsi prehľad o, o tej genéze, ale určite nám o tom povie niečo pán Donskis. On nám ponúkne ten pohľad parlamentu. No ale najprv dáme slovo pánovi Popovskému, aby to otvoril. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto príležitosť sa vyjadriť. Áno, táto výročná správa bola schválená 25. júna súčasne s tým balíkom eh, pre ľudské, eh, balíkom, ktorý sa venuje otázke ľudských eh, práv. A to je veľmi dôležité, že paralelne sa tieto veci schvalovali. 12. júna to bolo odprezentované na plenárnom zasadnutí, takže tie najdôležitejšie aspekty už boli prezentované rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Výročná správa katalogizuje naše aktivity na Eh, bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni. A teda táto výročná správa pokrýva dianie v roku 2011 počas rozprávy na plenárnom zosobnutí Bahrain, Mongolsko a, a, a Pakistan boli témy, eh, ktoré adresne oslovila vysoká predstaviteľka počas svojej prezentácie. Takisto sme aktívne vystúpili proti trestu smrti v USA, podporujeme ženy a bezpečnosť v Somálsku, e, podporujeme aj e, aktivity e, parlamentu v Kyrgyzstane. Táto výročná správa poukazuje na to, že dokážeme závažiť viem, že poznáte obsah tejto výročnej správy, ale stojí za to si veci párkrát pripomenúť, aby sme si zviditeľnili to, čo robíme. Táto výročná správa je užitočným zdrojom a je to e, dynamicky sa vyvíjajúci nástroj, teda e, preto aj naďalej bude veľmi relevantný. Keď sa zamyslíme nad prvou výročnou správou z roku 1999, ak to porovnáme s tou najaktuálnejšou výročnou správou, zistíte, že sme veľmi pokročili. Všetky výročné správy o ľudských dodržiavaní ľudských správ sú na webovej stránke EEAS aby ste si to mohli porovnať. Na vyžiadanie EP je tam jedna samostatná kapitola týkajúca sa slobody e, viery a e, náboženského vyznania. No a to sú to je dôležitý prvok pre rozvoj slobodnej spoločnosti. A napríklad to je veľmi dôležité v kontexte arabskej jary. Vieme, že v roku 2012 nastali e, nastalo veľa prejavov intolerancie, odboja nedávne e, incidenty v Nigérii. To najlepšie ilustrujú. Poprvýkrát táto výročná správa obsahuje kapitolu ohľadom medzinárodného humanitárneho práva tam e, sú prezentované, e, je prezentovaných sedem záväzkov súvisiace s tým, čo bolo prijaté na konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca. No a táto výročná správa bude taký referenčný mail rámcom pre ďalšie dva roky. Mali by sme využiť túto výročnú správu na to, aby sme prezentovali naše výsledky. Tá výročná správa by mala slúžiť ako určitý nástroj hodnotenia, ako určitý prostriedok, ktorý nám, e, nám zdokumentuje dosiahnutý pokrok e, v oblasti ochrany ľudských práv. Neočakávame žiadne revolučné zmeny výročnej správy a e, je, e, potreba, je stále dopyt po e, takej opisnej časti. Táto výročná správa už celé roky bola produkovaná v veľmi vysokej kvalite Mnohí by chceli vidieť materiály od EÚ, ktorý by sa, podol, ktorý by sa podobal tomu, čo sa predkladá v Amerike. Európskemu kongresu, ale na to majú v Amerike 50 členný štáb, ktorý sa čiste venuje tejto, e, tomuto dokumentu. My si myslíme, že e, tie obmedzené zdroje, ktoré máme, sa skôr majú využívať v teréne a nie na publikácie. Chceli by sme e, mať väčšiu mieru systematickosti v v práci na, výročnom, e, na výročnej správe. Avšak sú určité, sú určité e, neštandardné e, prvky v tejto výročnej správe, s ktorými sa, ku ktorým sa treba vyjadriť. Mm, veľmi radi si vypočujeme vaše názory a postrehy a rada odpoviem vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánu Popolskému a teraz pán Donskis. Ja si myslím, že ste pokryli také, také široké spektrum e, otázok, že tá výročná správa o ľudských právach a demokracii je e, skutočne veľký počin. V podstate je to aj určitý pohľad do ďalších desaťročí. Ponúka aj stratégiu na používanie nástrojov, ktoré sa využívajú v oblasti ľudských práv a demokracií. A ja by som chcel vyjadriť poďakovanie, obrovské poďakovanie za tú skutočnosť, že EEAS a vysoká predstaviteľka e, vlastne prezentovala obsah tejto výročnej správy na júnovom e, plenárnom zasadnutí. Rok 2011 je podchytený v tejto výročnej správe a musím povedať, že sa veľmi teším na to, že sa e, budeme zaoberať zjavnými e, porušeniami ľudských práv, ale aj tými, incidentami, ktoré e, možno nie sú také, také priamočiare, také jednoznačné porušenie ľudských práv a preto vyvolávajú diskusiu. Mám na mysli selektívnu spravodlivosť alebo spolitizované e, súdne konania, nové formy cenzorstva, e, politi- politické zneužitie občianských aktivití, Ďalej je to zneužívanie rôznych kultúrnych tradícií. Ďalej je to snaha zvrátiť, zvrátiť rôzne prejavy pošľapávania ľudských práv, tak aby, tak aby to slúžilo zviditeľneniu aj z tej osvete. Takže domnievam sa, že to, čo som spomínal, sú obrovské výzvy aj pre výročnú správu, pretože spomínal som také porušenia ľudských práv, ktoré sa dotýkajú práv žien, detí, týrania, ponižovania ľudí. Snažili sme sa aj doposiaľ venovať maximálnu pozornosť takýmto otázkam a výročná správa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť tomu tiež venovala pozornosť. Tým môžeme vlastne posúdiť, aké máme priority, aké máme nástroje. Myslím si, že naša spolupráca by mala byť založená na vypracovaní stratégií, aby sme eh, optimalizovali to naše snaženie v oblasti ochrany ľudských práv. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Donskis. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť k tejto téme? Vidím, že nie. No a predsa len pani Veržia. Je vais pas rester silencieuse tout l'après-midi. Neostalo nás to veľa. Ja toho až tak veľa nemám na duši. Chcela by som sa poďakovať e, za to, že sme konečne dostali francúzsku verziu. E, myslím si, že skutočne ide o dokument, ktorý bude veľmi užitočný e, z časti vzhľadom na jeho výstavbu, ale aj vzhľadom na jeho vývoj, pretože je to dokument, ktorý sa neprestane vyvíja a Myslím si, že budeme môcť eh, na niektorých eh, veciach ešte ďalej pracovať. Chcela by som na niektoré z nich poukázať v rýchlosti. V správe sú tu niektoré eh, rozpory a myslím si, že sú tam rôzne redakčné zásahy potrebné. Pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa vynaložili na túto správu, nie sú skutočne zbytočné, pretože ide o zvýšenie politickej transparentnosti a my vieme, že vo vzťahu k organizáciám občianskej spoločnosti bez ohľadu na to, či sú v EÚ alebo v dotknutých krajinách, je to veľmi dôležité. Takže hoci ten kontext je náročný, pokiaľ tieto zdroje existujú, e, ide o zdroje, ktoré sú vynaložené účelným spôsobom a v budúcnosti by mohli priniesť ešte viac pozitívnych výsledkov. Okay, so I do not see more. No už vidím, že už nikto nechce slovo. Pán Popovský. No, ďakujem vám veľmi pekne za pozitívne reakcie. Už nadviežem na, jeden, na jednu vec. Podľa to pán Donský, vy ste hovorili o menej viditeľných, ale nie menej závažných porušeniach. No však ja musím povedať, že náš záber je široký, čiže to neuniklo našej pozornosti. No a môžem vám uvieť príklady, ktoré sú menej viditeľné ako násilnosti v Sýrii napríklad eh, nedostojné zaobchádzanie, nedostupné zaobchádzanie eh, v, v táboroch eh, pre ženy. No a hovorili sme o tejto otázke. Pozorovateľská misia na Ukrajine je veľmi aktívna ešte No a samozrejme spolupracujeme e, s prezidentom Klašnievským a ostatnými. No a k tým zdrojom, ktoré dáme do procesu, chcem, aby ste ma nejak zle pochopili. My nechceme obmedziť naše aktivity, chceme byť realisticky, vieme, že budeme mať dodatočné zdroje, takže musíme čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme a istotne nebudeme postupovať na úkor kvality. Dobre, ďakujem pekne. No a pre pána Donsky sa to bude iste veľmi náročné leto, plné práce. Chápem, že sme nedostali návrhy správne spravodajcov všetkých politických skupín, takže prosím, oznámte na to čo najskôr. Dobre, ďakujem pekne. Môžeme prejsť k ďalšej otázke, ďalšiemu bodu dnešného programu. Pán Popovský tu ostane. Ďalším bodom je prehodnotenie stratégie EU v oblasti ľudských práv. Dostali ste návrh prvej správy pána Tavareša. Zatiaľ je to dostupné len v angličtine, ale Text dostanete v septembri vo všetkých eh, jazykoch. No a myslím, že bez ďalšieho zdržovania dáme slovo pána Vitavrešovi. Ďakujem pekne, ďakujeme aj vám, pán Popovský, že ste boli tu. Ďakujem pekne za spoluprácu s sekretariátom a poradcami a všetkými, ktorí pracovali na tejto správe snažíme sa, alebo snažili sme sa o dobrú komplexnú prácu s niektorými dobrými príkladmi, ale ešte sa to dá zlepšovať, takže nezabúdajte na to, že hovoríme len o návrhu. Ja si rád vypočujem ďalšie odporúčania pre ďalšej práci na tomto návrhu, keď sa vrátime s prázdnim. čiže môžeme ho preložiť. Otvoríme pre pozmeňujúce návrhy. Myslím, že takého všeobecného hľadiska, myslím, že Európska únia sa dostala do také paradoxnej situácie, pretože súčasne, keď eh, vytvárame nové agentúre, no, nové orgány eh, a sa medzi nimi a súčasne chcem viac ambície, ambícií, hlavne v oblasti zahraničnej činnosti. Nuž je jasné, že kríza uderila a nevieme, či Európska únia je teraz pod nejakým veľkým tlakom, nevieme, že či Európska únia z toho vyjde slabšia alebo silnejšia, ale vieme, že vnímaný imič Európskej únie v zahraničí je tiež pod tlakom, takže máme ambície, byť ambicioznejší, účinnejší, ale zahraničie nás vníma ako oslabených. Takže objavil sa tu istý cyklus institucionálneho budovania a geopolitický cyklus neboli zosynchronizované a spôsobilo to problémy. No a ja to vnímam u nás doma v Portugalsku, ktoré sa zmietajú v dlhovej kríze, takže niektoré otázky ľudských práv sa nezadujú úplne s inými politikami, ktoré majú členské štáty, či tretím krajinám, ktoré ich môžu zachrániť. No ale je to ďalšie krajiny, ktoré rastú v rámci EÚ a vďaka zdrojom uzatvárajú dohodu s krajinami, ktorým sa my venujeme v výbore pre ľudské práva. Takže situácia je taká, že musíme čeliť, no a ktorú nevyriešime len nejakými všeobecnými prehláseniami o svete, aké by sme si predstavovali, ale tiež to nevyriešime Iným extrémom je, že budeme len pragmatický a flexibilní a najskôr vyriešime krízu až potom ľudské práva. To samozrejme nie je postup, ktorý by sme v parlamente nejak veľmi radi videli. Takže my sa snažíme ten text, ktorý sme dostali od komisie, vnímať, alebo teda môj názor je taký, je oznámenie z minulého roka o ľudských právach a demokracii e, v centre, e, centre Európskej zahraničnej činnosti. To bol len taký text tam v zárodkoch. Dali sa tam urobiť isté zlepšenia, ale vidíme pozbudivý pokrok v tých nedávnejších verziách, hlavne v akčnom pláne pre deklaráciu, o ktorej sme hovorili v rámci kontaktnej skupiny a rovnako pozbudzujúce opatrenia s tým, že čoskoro budeme mať osobitného zástupcu pre ľudské práva. A to všetko nám pomôže prekonať paradox, o ktorom sa hovorilo už na začiatku. Ja vo svojom návrhu sa snažím načrtnúť tak všeobecne, čo by sa malo urobiť, aby SVČ bola agilná. No už nie je to ako úplne bežné, keď sa hovorí o inštitúciách, ale to je presne to, čo to znamená. Nie je to úplne flexibilná, je to realistická flexi, flexibilná stratégia, ktorá dúfam, že bude rýchla v teréne, keď budeme musieť reagovať na udalosti vo svete, a keď budeme sa musieť skoordinovať medzi sebou na to, aby sme eh, poskytli im diplomatickú a politickú reakciu. Takže toto je ďalšia vec v tom, že naše reakcie musia byť musia byť rýchle. Musíme reagovať na zmenu rozdelenia moci vo svete, aj ostatné veci. Tu vidíme napríklad eh, článku 7 na všetky odseky medzi 10 a 13 a rovnako roztrúsené zbytku správy. Ďalšie veci súvisia s koherentnosťou, konzistentnosťou Samozrejme, je to prebiehajúca obava tohto výboru. To je sú úvahy, ktoré vidíme v odsekoch 3 a 9, alebo 3 až 9. Hovorí sa tam o spolupráci v politických oblastiach medzi členskými štátmi. Myslím, že je to zdrojom obav, keď kroky členských štátov oslabujú pozície EÚ v oblasti ľudských práv. Mám príklady týchto efektov, keď niektoré krajiny kvôli zdrojom, čo robia, alebo iné krajiny, musí niekto vykúpiť z dlhu, a to z krajín, ktoré majú trochu problematický vzťah k ľudským právam, a presne o týchto tretích krajinách hovoríme v parlamente. Vieme, že hlas Európskej únie bude sa vystavovať riziku, že nebude vypočutý, povedzme to takto, ak naše vlastné členské štáty sledujú úplne iné, iné politické ciele. Takže myslím, že to je problém. Treba vystupovať razantnejšie, na to, aby naše ciele súhlasili tak v Únii ako aj členských štátoch. No a na to, aby sme to dosiahli, tým sa dostávam k poslednej nejakej skupine záležitosti. My ako zákonodárcové pre ľudské práva musíme si trochu upratať u seba doma realita vo svete sa mení. A my musíme sa tiež zamyslieť nad najlepším spôsobom spolupráce z medziinstitucionálneho hľadiska a tiež, pretože nechcem hovoriť len o iných inštitúciách, ale aj samotný parlament sa veľmi nezmenil po prijatie Lisabonskej zmluvy ešte stále máme obrovské množstvo extra činnosti, ale nedokázali sme sa prispôsobiť v rámci nutanej štruktúry novým, novým, novej pracovnej činnosti. Hovorili sme o zmene systému. Chceli sme podpredsedu v každej delegácii Európskeho parlamentu, ktorý by sa zaoberal ľudskými právami, nejak to prepojiť s činnosťou tohto podvýboru na to, aby sme sledovali to, čo sa deje v zahraničí. Ďalšia dôležitá vec, ako dať doložky o ľudských právach a na dohovor s tretimi krajinami. To je tiež jedna z otázok, ktorú by som rád riešil. No a na záver dovolte mi pripomenúť, že v týchto otázkach nie je to vôbec jednoduché, ako presadzovať doložky ľudských práv, ako monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv s krajinami, s ktorými máme podpísané dohody, krajinami alebo regionálnymi organizáciami. Myslím, že potrebujeme nejaký poplačný systém, ktorý nám pomôže varovať tretie krajiny, tom, že dohoda je ohrozená Niekedy máme dohodu, ktorá môže byť buď efektívna, alebo zrušená, ale nepomôže nám zapojiť sa do efektívneho dialogu s tretimi krajinami. Takže ja som si istý, že dokážem odpovedať na všetko týko sa tohto textu a mňa zaujímajú reakcie kolegov, rovnako aj pána Popovského, či už dnes, alebo v priebehu nasledujúcich týždňov, e-mailom, alebo inak. No a dúfam, že sa nám podarí túto správu zlepšiť do konca, až kým po letnej prestávke nezačneme opäť pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Taváreš, za uvedenie do problematiky tejto správy a myslím, že aj v septembri budeme vystupovať teda veľmi agilne. No a k tejto správe máme tieňových spravodajcov. Je to pani Kinga Gal z EPP, pán Obios z SAD a pán Kasak z ALDE a slovo dostáva pani Gal. Ďakujem predsedníčka but I got the, the draft only today. So... Um, Musím zdôrazniť, že e, nemám k dispozícii nejakú hĺbkovú analýzu, ale musím povedať, že táto správa pokrýva prakticky všetky neurologické body stratégie ľudských práv. Som veľmi rada, že je tu prítomný pán Popovský lebo podľa mňa je potrebné e, pozerať na túto novú e, stratégiu ľudských práv v svetle stratégie, e, svetle akčného plánu pre ľudské práva a demokracie. Úloha osobitného zástupcu ľudské práva, to je takisto dôležitá. To všetko treba mať na pamäti, keď hovoríme o tejto strategii EÚ pre oblasť ľudských práv. Myslím si, že je veľmi dôležité to, čo sa hovorí v tomto návrhu správy. Sú to výzvy a je tu výzva na e, súdržnú a konzistentnú e, vonkajšiu politiku alebo výzva na užšiu spoluprácu medzi EU, e, e Radov Európy, OSN a príslušnými nástrojmi. Dôraz na začlenenie e, doložiek o ľudských právach do dvojstranných e, zmluv to je skutočne potrebné zdôrazniť, pretože takýmto spôsobom by sa mohla zmeniť a ovplyvniť situácia. Takisto si myslím, že by sme sa mali pozrieť na to, ako to vyzerá u nás doma, čo môže v tomto rámci urobiť Európsky parlament. Myslím si, že dôležité je to, že Európsky parlament by chcel byť Eh, hĺbšie zapojení do tohto obnoveného politického rámca a dôležité je to, aby sa posilňovali otázky ľudských práv v rámci delegácií Európskeho parlamentu s tretimi krajinami a že by mala existovať spolupráca medzi týmito delegáciami a podvýborom pre ľudské práva. To považujem za veľmi dôležité. Rovnako v diskusii Diskusia o naliehavých otázkach by mala dostať vyššiu prioritu v programe Európskeho parlamentu. Takisto si myslím, že je veľmi relevantné to, čo sa tu povedalo o existujúcich finančných nástrojoch, ktoré takisto môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu predovšetkým v oblasti ľudských práv a demokratizácie. Tento týždeň v APETE hlasujeme o rôznych finančných nástrojoch. A myslím si, že vo e, svetle tohto hlasovania e, by bolo možné e, z toho odvodiť niečo aj pre túto správu. Ďakujem, to je všetko. Pánom Biols, prosím. Musím e, sa ospravedlniť pánovi Tavaresovi, ale tá správa ako nie je, e, nepožíva veľmi diplomatický jazyk, ale to je dobré. E, tá správa je tým zaujímavejšia, pretože použitie diplomatického jazyku, jazyka by ju mohlo oslabiť, pretože by nebola dosť adresná. Je potrebné, aby sme túto správu odsúhlasili čo najskôr. A ja tu nemôžem uviezť nik- e, systematické pripomienky, ale len niektoré veci, ktoré e, e, mi vzýšli na om. Um. je tu istý paradox. <clears throat> Inštitucionálna štruktúra je čoraz zložitejšia, ale zdroje sú čoraz obmedzenejšie. Ale to nie je všetko. Okrem toho, tu je aj riziko, alebo sú tu veľmi jasné náznaky e, nebezpečenstva, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú a finančnú krízu by mohlo dôjsť k nejakým e, posunom a, a excesom v reál politike, pokiaľ ide o investície Európy vo zvyšku sveta. A to e, v porovnaní s morálnymi princípami a ľudskými právami Myslím si, že aj v tomto parlamente e, sme svedkami toho, že sa už celé roky snažíme ovplyvňovať e, verejnú mienku, e, zatiaľ čo politickí operátori v Latinskej Amerike dávajú vychádzajú z toho, čo sa, o čom sa hovorí v obchodných dohodách. A keď tu dochádza k takýmto posunom, táto <clears throat> tematika sa posúva smerom od výboru pre vonkajšie záležitosti k výboru pre e, e, obchod. A toto sú tiež veci, ktoré musíme brať do uvahy. Čiže táto oblasť je veľmi komplikovaná, môže viesť k, k rozporu plným názorom, e, ale e, ľudské práva musíme e, definovať čo najjednoznačnejšie, pri najmenšom musia dostať jednoznačný diplomatický profil. My sme zaznamenali problémy už v minulosti. Mali by sme sa z toho ponaučiť a mali by sme dávať pozor na to, aby tieto politické úvahy neprevážili e, napríklad v krajinách, ktoré e, majú naozaj veľké problémy krajiny okolo Stredozemného mora. Ehm, a tento historický proces a takéto krče sa však pozorujú aj v ďalších krajinách. Keď sa pozrete na francúzského ministra obrany, ktorý len niekoľko dní pred pred e, e, revolúciou v Benali e, ponúkal svoje služby. Ale to nedáva zmysel, sú tu rôzne vnútorné rozpory. A čo by sme mali urobiť, je posilniť tento rozmer ľudských práv a v prípade krízy je potrebné urobiť znudzecnosť. prostredníctvom siete e, organizácií pre ľudské práva alebo ďalších organizácií treba ľudské práva presadzovať. To by mal byť náš cieľ a spoločenstvo to aj zdôrazňuje vo svojom úsilí. Táto správa je veľmi dobrá a myslím si, že sa bude okolo nej okolo nej viesť zaujímavá diskusia. E, chce sa ešte niekto prihlásiť o slovo? Ak nie, tak odovzdávam slovo pánovi Pavlovskému. Ďakujem, ja som takisto veľmi hrdý na e, prijatie tohto balíčka e, nástrojov ľudských práv. Je to po prvýkrát, keď ministri zatliskali predstaviteľom SVČ za prípravu správy. A organizácia Human Rights Watch by mala byť v Bruseli, aby to oslavila. E, nechcem byť veľmi neskromný, ale myslím si, že aj tá spätná väzba je veľmi dobrá. Tá väzba od vás, e, ktorú nám poskytujete, na našich neformálnych stretnutiach pracovnej skupiny, ktorú sme zriadili pred prijatím správy. A takisto máme odozvu od občianskej spoločnosti, mimovládnych e, organizácií, blogerov. E, tá e, odozva bola veľmi pozbudivá a sme vďační aj predsedovi Šulcovi za jeho vyhlásenie, ktorým privítal prijatie tohto balíka v deň, keď bol prijatý. Bolo to v deň, keď členovia Európskej rady takisto podporili tento balík. Uplynulo niekoľko týždňov a sme radi, že začínate pracovať aj na uznaní a implementácii, ktorá je kľúčová. My sme teraz e, po, po, máme k dispozícii prvý návrh správy pána Tavaresa. Ja by som chcel v krátkosti zareagovať na niektoré body. Samozrejme, po letnej prestávke bude diskusia podrobnejšia. Pokiaľ ide o niektoré uh, Odporúčania pána Tavaresa, e, realita ich už predbehla. Napríklad, e, keď hovorí o tom, že treba prepracovať akčný plán v odseku 18, e, treba prepracovať to, čo sa predpokladá v odseku 3 akčného plánu. V spolupráca medzi pracovnou skupinou v pre základné práva a Some of the criticism raised may seem a bit e, O tom sa hovorí v odseku 8. Niektoré vyhlásenia sa nám zdajú byť e, príliš také e, drsné. Napríklad spoločné, hovorí sa tu o tom, že to, v tom spoločnom vyhlásení sa postupuje nejakým e, spôsobom, ktorý nie je dosť ucelený a že EÚ nebola vždy taká efektívna, ako by mala byť a že je potrebné zvýšiť e, jasnosť a e, konzistentnosť politiky. To je priama citácia ale e, v oceku 3 sa hovorí, že sa nehovorí konkrétne o e, súdržnosti, ale my sme o tom hovorili už pri inej príležitosti a pán Tavare sa opravnene pýta, či budú členské štáty viazané týmto rámcom, ale ide o rámec, ktorý prijali samotné členské štáty a toto členské štáty e, musia podporiť aj tým, čo robia na vnútroštátnej úrovni. Ale áno, táto konzistentnosť, e, súdržnosť je dôležitou výzvou. My sa tešíme na finálnu e, verziu správy a medzi tým už prebiehajú práce na implementácii akčného plánu, v ktorom budú uvedené viaceré názvy, výzvy, ktoré bude musieť riešiť z veče. A prvá príležitosť hovoriť o tom príde na zasadnutí v decembri. Dúfame, že sa ho zúčastní, že, že bude čoskoro vymenovaný osobitný zástupca EÚ. E máme už preferovanú kandidátku. E, Lidia Eštinová povedala, že už máme e, kandidátov a e, do budúceho zasadnutia e, Rady pre, zahranič, pre zahraničné záležitosti, ktoré sa bude konať 23. júla, by už mala, mal byť vymenovaný tento osobitný zástupca. Proti. Ako viete, tento osobitý e, e, zástupca bude mať e, veľmi silné kompetencie, preto je dôležité mať reálne očakávania. No a tie sa musia aj vzťahovať na tie vaše očakávania, ktoré budete tlmočiť tomuto osobitému vyslencovi. Hovorím teraz o vašich dvoch výboroch. Ďakujem pán Popovský za vašu predbežnú reakciu. Pán Tavares, chcete na to zareagovať? Ja budem teraz hovoriť po portugalsky, takže prosím, aby ste sa technicky na to pripravili. Chcem sa ospravedlniť za to, že som, že som trošku e, omeškal v, e, v publikovaní tejto správy, ale e, urobil som všetko preto, aby sme poprvýkrát sa mohli porozprávať o návrhu správy pred letnou prestávkou. Určite do detailov sa dostaneme po lete. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí e, svojimi e, príspevkami, pripomienkami prispeli k tvorbe tejto správy. Skutočne e, veľmi ťažko sa hľadá taká, tá najlepšia cesta, ktorá by zohľadnila všetky, všetko dianie. Možno táto správa je v porovnaní s tým oznámením z decembra trošku trošku tvrdá, trošku príliš priama. Ja som sa snažil o to, aby som razil nejaké, nejakú konzistentnú líniu pri pojednaní o situácii v ľudských právach. Vy ste vypichli vo vašej pripomienke jeden konkrétny odsek, ale sú ďalšie miesta textu, ktoré poukazujú na to, že sa snažíme pri posudzovaní dodržiavania ľudských práv vychádzať z toho, aký má byť ideál e, aká má byť ideálna situácia, ale veľmi často e, geopolitické parametre e, nedovolujú takýto pohľad. EÚ a členské štáty by chceli e, príjmať rozhodnutia trošku, trošku ideálnejšie alebo idealistickejšie v tej oblasti ľudských práv, ale realita ich často nutí e, to trošku upraviť. A niektoré veci musíme uprednostniť pred inými vzhľadom na aktuálne dianie. Ľudské práva, ľudské práva to nie je čosi, čo je akomsi, akýmsi bombónikom tej e, e, našej e, politiky, politickej línii, ale ľudské práva je čosi, čo sa týka každého, týka sa samozrejme predovšetkým tí, ktorí sú obeťami pošliapávania ich ľudských práv a, to sú tie, a tie obete môže byť priamými aj nepriamými obeťami. Obvykle sú to e, ľudia práve v rozvo- ro- rozvojových krajinách. Nemáme, e, teda, e, nemá zmysel teoretizovať v ideálnom svete, ale treba veci reálne vnímať E, krajiny, ktoré sú pod hlavičkou e, PIIGS. To sú krajiny, ktoré e, vlastne ktoré sú akoby odsúvané na perifériu EÚ. A zdá sa, že sú v takej rieke, ktorá má len jeden smer a ten smer akoby bol von z EÚ. Myslím si, že tieto periférne krajiny a ich problémy by mali byť ústrednou témou. Viete, Stredomorie bolo vždy e, centrálnym miestom diania historicky a ekonomicky. Nemôžeme na nich nahliadať len e, spôsobom, ako by boli na okraji záujmu EÚ. E Treba stimulovať väčšiu meru ekonomickej výmeny, ekonomického diania na juhu. Ak skutočne vnímame ľudské práva ako čosi, čo má váhu, tak potom e, budeme aj inak vnímať tieto štáty. Nesmieme e, e, jednoducho pristúpiť na to, že niečo iné píšeme a niečo iné je realita pretože e, potom to e, vypali tak, ako to bolo v prípade Benali. No a e, musíme sa zamyslieť, zamyslieť nad vzťahmi medzi krajinami na oboch stranách Stredozem, Stredozemného mora. Mám na mysli pracovné práva, mám na mysli bojovať za demokratická práva. Musíme sa usilovať o zlepšenie situácie týchto krajín na opačnej strane Stredozemného mora a to bude na prospech zlepšenia našich vzájomných vzťahov. Nevnímajte ma prosím len ako spravodajcu, ktorý vám e, prezentuje svoju správu. Ja si myslím, že všetci sa na tom zhodneme, že je to komplikovaná záležitosť, ale, ale treba e, tlačiť pečať spravodlivosti, pečať Eh, akého, akýchsi ideálov do všetkého, čo robíme. A fakt je ten, že máme dvojrychlostnú Európu a eh, nemáme eh, dostatočne dobré a priepustné komunikačné rozhranie medzi tými dvoma stranami, dvoma, dvoma brehmi Stredomoria. Myslím, že by sme mali by sme mať E, aké, si stretnutie e, mladých ľudí e, nadviazať na tie ideály arabskej jary. No a mohol by som hovoriť o finančných nástrojoch. Tam, je, tam sú skutočne veľké resty. To by sme mohli ešte viac rozpracovať v mojej správe a e, určite e, je priestor v tej správe na to, aby sme aj, aj, aj tento rozmer rozvinuli. Domnievam sa, že existuje celý rad vízie v rámci toho strategického balíka. Ten osobitý zástupca pre ľudské práva bude osoba, ktorej chceme podať pomocnú ruku Mali by sme oveľa častejšie komunikovať s touto osobou do budúcnosti. Teším sa na ďalšie kroky, ktoré podnikneme v tejto veci v septembri po letnej prestávke. Ďakujem, pán Tavareš, ďakujem, že ste túto e, problematiku zasadili do širšieho kontextu. Uvediem vám e, indikatívny harmonogram, návrh správy vo všetkých jazykoch. Bude k dispozícii 17. septembra. Termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov 21. september a napokon máme a sa bude zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi 8. oktobra, 5. novembra potom vo výbore DRA sa budú zaoberať pozmenujúci návrhmi 6. novembra hlasovanie a potom na decembrovej plenárnom zasadnutí by sa malo o tom hlasovať. Verím, že vy, pán spravodajca a všetci tieňoví spravodajcovia budú, budete družne, budete družne pracovať a smerovať vaše aktivity k tým termínom, ktoré som uviedla. Chcela by som uzavrieť dnešné zasadnutie tým, že poviem pánovi Popovskému, Eh, že všetci sa tešíme z toho, že tá výročná správa je veľmi kvalitnou správou. Máme zároveň strategický rámec pre oblasť ľudských práv. Bude to obrovská, obrovský prínos a budeme mať osobitého vyslancu, vyslanca EÚ pre ľudské práva a demokraciu. Ale ako ste sám eh, správne poznamenali, eh, predseda prezident Európskeho parlamentu privítal tento balík ľudských práv. A keďže sme výbor pre ľudské práva, tak sme formálne požiadali e, e, Lady Ashtonovú aj členské štáty o to, aby EP mohol formálne vyjadriť súhlas alebo odobrenie tejto výročnej správy. Verím, že k tomu dôjde a snať bude pritom tiecť aj šampanské. Je dôležité, aby všetky dotknuté subjekty so všetkou váhou pristúpili k práci na tejto téme. Týmto uzatváram e, e, dnešné zasadnutie. Zajtra budeme pokračovať o 9 využijem e, tú paralelku kríze EÚ. Zajtra začíname vypočutím týkajúce sa dopadov ekonomickej krízy na ľudské práva na území mimo Európskej únie. Takže dovidenia.